Good afternoon, colleagues. Uh, we um, come to point 24. Kolegyne, kolegovia, takže pokračujeme schôdzou. Uh, máme tu nezvestné osoby na Cypre, bod 24, prezentácia súčasnej situácie a budúcich uh, víziev zo strany uh, výboru zaoberajúceho sa touto problematikou. Máme tu viacero zástupcov, Paula Anriho Arniho, prepačte, uh, mal som začať z iného konca, pani Gulden Plümer Kučič, ktorá je za uh, tureckú uh, stranu. Za greckú stranu máme pána Nestorasa Nestorosa uh, a potom tu máme ešte pána Pola Arnyho, uh, Arnyho ktorý je tretím členom tejto komis- tohto výboru. Kolegyne, kolegovia, asi uh, viete, že toto je otázka, ktorou sa Libe E, zaoberalo opakovane. Máme viacero uznesení na túto tému z roku 2008 a aj vyhlásenie, ktorý parlament e, podporil v roku 2011. V roku 2012 delegácia našich členov, ktorej som predsedal, vycestovala na Cyprus a mali sme teda možnosť stretnúť sa e, aj s členmi tohto výboru. ktorá sa s nami a to ma aj veľmi teší. Dovolte mi spomenúť to, že môj predchodca, pán Juan Fernando López Aguilar, tiež dostal svoje zodpovednosti v tejto oblasti a ja som rád na jeho dôležitú prácu nadviazal v mene výboru. Kolegyne, kolegovia, pripomínam, že CMP e, funguje pod zaštitou OSN. Ich úlohou je venovať sa otázke nezvestných e, osôb po tom, čo sa udialo v roku 1974 a v následujúcich. Takže vítam našich troch členov výboru. Srdečne vítajte. Dovolte mi, aby som dal každému z nich e, slovo na povedal by som takých 5 minút. Potom e, môže komisia povedať niečo o súčasnom stave a potom veľmi rád dám priestor aj poslancom, aby sa vyjadrili či už pripomienkami alebo teda položili otázky, ak nejaké budú mať. Takže začneme pani Gilden Plumer Kučik. Nie? Nie, tak začneme pánom Paul Anrim Arnim, ktorý teda vystúpi ako prvý. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi, aby som sa poďakoval za to, že ste nás pozvali do výboru LIBE. Pre nás to je vždy veľká česť, ako aj povinnosť, poinformovať o pokrokoch, ktoré v našej práci dosahujeme keď v konflikte e, ľudia sa stávajú nezvestnými, desiatky tisíc, Syria, Irak a tak ďalej. Toto je naozaj jedna z strategickejších humanitárnych ehm, dôsledkov eh, krízy. Ak toto neriešite, tak žiadne zmierenie v krajine nie je možné. Toto je naozaj veľmi dôležitá vec, eh, ktorú je potrebné riešiť. Na Cypre všetko začalo v roku 1981, kedy pod eh, zaštitou OSN vzniklo CMP. Pre Cyperčanov to bola priorita. Chceli, aby sa to riešili osobitne od mierových rokovaní pod zaštitou OSN. Čiže Máme zoznámy nezvestných a na tomto základe vznikla táto tripartitná, e, tento tripartitný výbor vychádzajúc z troch rezolúcií OSN. Tento výbor teda e, má za úlohu venovať sa osudu tým tých eh, nezvestných. 14 rokov nám trvalo, kým sme eh, zostavili eh, zoznamy a teda žiadne exhumácie ani žiadne súdne procesy v úvode našim mandátom neboli. Ten výbor bol zriadený ako teda e, takáto tripartitná e, komisia. E, máme tam vstúpené obe komunity, Turecku aj Grécku. A máme tu ešte tretieho člena, ktorý, ktorého menuje generálny tajomník OSN. Tak, aby sme naozaj sa dopracovali ku konsenzu v výbore. Čiže každé jedno sa príjma tromi hlasmi kým nemáme politickú dohodu, takže nejaké rokovania sú potrebné a aj nejaké ústupky za každým, z každej strany. Za posledných 25 rokov Nakladá prvou prioritou bolo vytvorenie tých zoznamov. Trvalo to 14 rokov, ako som spomínal, je to veľmi dlho. V Chorvátsku vláde trvalo tiež veľmi dlho, 6500 osôb, pôvodne to bolo 20 tisíc, čiže naozaj nie je to nič nebežné, tam to bolo až 20 rokov, takže v 95. sme e, teda tieto zoznamy e, završili a na tejto báze teda fungujeme doteraz, tých, e, tých nezvestných je 2001. 94 až 98 sme sa snažili nejako dopracovať k osudu, ktorých postihol. Napríklad sme vedeli, že 14.30 4. Eh, júla zmizla osoba XY, ale eh, čo sa s ňou stalo, kým nenájdete telo, tak eh, nezistíte osud tejto osoby. Kým nemáte teda pozostatky, tak sa naozaj môžete iba dohadovať. Potom lídry diskutovali o ďalšom postupe a v roku 2004 padlo rozhodnutie e, spustiť operácie. Operácie, ktoré umožnili dať rodinám naozaj tie odpovede, ktoré hľadali, teda e, vrátiť im ich milovaných e, a e, dať im teda priestor ich pochovať, naozaj smútiť a netrpieť v tej neistote. Takže začali tie exhumácie s financovaním aj zo strany EÚ. Toto je stále jeden z hlavných zdrojov, až 80 zdrojov máme práve od Európskeho spoločenstva, e, od komisie a od parlamentu, takže ďakujem inštitúciám za ich podporu. Náš modus operandi je jednoduchý. E, máme e, svetkov, nie je to ako v Kosove, alebo v Chorvátsku, alebo v Srbsku kde eh, ako náhle eh, exhumujete, tak už viete, kde došlo k eh, tomu zločinu a teda môžete z toho vychádzať pri ďalšom konaní. Nie, my, my fungujeme mimo súdneho systému. Toto je rozhodnutie oboch lídrov a súdnych autorít na oboch stranách mm, zo strany teda oboch komunít. A teraz už bude pokračovať pani Kučuk. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Arny. Dovolte mi, aby som sa ja členom výboru LIBE poďakovala za túto príležitosť. A ako už povedal pán Arny, pozitívna atmosféra na ostrove vypoveda o mnohom, vypoveda aj o práci nášho výboru. Prebiehajúce rokovania majú teraz eh, lepšiu šancu E, teda na lepší priebeh, lepšie výsledky. Je to naozaj živý projekt, neustále sa mení, prispôsobuje a vychádzajúc zo svojich vlastných potrieb a tiež vychádzajúc z podmienok na našom ostrove. Operácie majú 5 takých fáz. Prvá fáza začína e, vyšetrovaním toto je veľmi podstatné, lebo ak to vyšetrenie nie je kvalitné, ak tie informácie nie sú kvalitné, tak ako môžete pristúpiť k exhumácii na konkrétnych miestach, ako môžete vôbec spustiť operáciu. Druhá fáza to sú tie exhumácie, antropologická analýza, genetická analýza a návrat pozostatkov rodine, to je teda tých 5 fáz. My teda fungujeme bikomunálne, každý deň po celom ostrove máme 9 tímov na oboch stranách, na severe aj na juhu Cypru. 100 až 120 miest, ehm, teda je podrobených exhumácií každoročne a 44 archeológov máme v tomto projekte. Ehm, sú to ehm, mladí z greckej aj tureckej strany. To je poprvýkrát takáto spolupráca, ktorá teda rok čo rok pokračuje. Antropologická analýza eh, tá prebieha v narazníkovej zóne na ostrove. Znova je to bikomunálna práca. Naozaj máme veľké šťastie, pretože Cyperčania majú veľmi dobré ľudské zdroje v každom jednom eh, aspekte vedeckom, takže naozaj máme možnosť využívať naše vlastné zdroje, ľudské zdroje, ľudia, ktorí situáciu chápu, majú to zažité, každý jeden krok toho projektu. Ten projekt riadí a aj realizuje CMP. Potom genetická analýza. Toto je služba, ktorú nám poskytuje laboratórium. Rok či dva máme kontrakt s konkrétnym laboratóriom a máme dvoch genetikov, ktorí v, týchto, v tomto laboratóriu pracuje, pracujú. No a návrat e, tých pozostatkov rodine, to je tá najemotívnejšia časť toho projektu. Veď si predstavte, že poprvýkrát e, sa stretnete v úvodovkách s vašim príbuzným, ale už e, nie je z mesa a kosti, ale sú to iba tie kosti, s ktorými sa stretnete, môžete sa tých kostí dotknúť a rozlušiť sa. A to je to uzavretie, ktoré od nás rodiny očakávajú, ktoré chcú a my sa snažíme im pomôcť, e, pokiaľ je to v našich silách. 53% e, z nezvestných sme už exumovali, ale iba 32 osôb, 32% pardon, z toho bolo, bolo identifikovaných. Teda vyšetrovanie je e, kľúčové, teda mapovanie e, tých hrobov. A na to je potrebná veľmi e, dobrá spolupráca, bikomunálna, e, táto aj funguje. Potrebujeme totiž to informácie zdieľať tak, aby sa nám naozaj podarilo byť v našej práci čo najpresnejší. Pán Arný hovoril, že tí očití svetkovia uh, sú považovaní za dôverných. Toto je veľmi dôležité. Uh, dôvera je kľúčová, pracujeme na nej roky, získavame ju. A tie exhumácie, tie sa plánujú na polročnej báze, čiže to plánovanie je 6-mesačné. Mm, samozrejme, že sa potom podľa potrieb môžu veci zmeniť, ale tá začíname takýmito 6-mesačnými plánmi. Ako na tých obrázkoch vidíte, prosím, mohli by ste nám eh, to ukázať. Tam vidíte, že tá exhumácia je často veľmi zložitá eh, v poliach, studne, hľadáme ľudí, ktorí sú nezvestní eh, od roku 74 niektorí. Sú tam hromadné hroby anatomické, Čiže naozaj je to veľmi, veľmi zložité. Tu vidíte fotku z nášho laboratória, z antropologického laboratória. Tí ľudia tam naozaj pracujú dennodenne a snažia sa vrátiť tie tela alebo teda kosti, pozostatky e, rodinám čo najkompletnejšie. Zložitá je aj genetická analýza, lebo e, väčšina ľudí, tých nezvestných, je približne rovnakého veku a sú to často osoby z rovnakej rodiny, bratia, bratranci, čiže je veľmi ťažké ich e, identifikovať. No a potom tá emotívna časť a vrátenie pozostatkov rodiny, e, nás podporujú najviac rodiny nezvestných každej jednej fáze nás veľmi, veľmi podporujú a sme im za to veľmi vďační. No a tu vidíte aj jeden pohreb, samozrejme podľa náboženských rituálov. No a ten dopad toho projektu je tiež veľmi dôležitý. A je to taká tmavá, temná história e, nášho ostrova, ktorú sa snažíme objasniť a chceme to uzavrieť. Ak na ostrove chceme mier, tak túto vec musíme mať vyriešenú, aby sme sa mohli pohnúť vpred. A toto aj robíme. A poskytujeme rodinám aj psychologickú podporu. Ďakujem. Chcem sa poďakovať výboru Libem za toto pozvanie. Som predstaviteľom za Grekov žijúcich na Cypre. Tento projekt pôsobí 10 rokov. Máme 1580 Grékov a 483 Turkov. Potom je to obdobie rokov 63 a 74. Momentálne exhumujeme 64, čo je založené na pôvodných archeologických nálezoch. Vychádzame z prítomnosti kostry, respektíve parciálnych kostí. Ako som už povedal, keď sú k dispozícii kostí, usudzujeme z toho e, jednotlivé vrstvy pôdy a robíme analýzu tých telesných pozostatkov, identifikácia. Dôležitým rokom bol rok 2013 a 2014 a mali sme tam viac ako 100 identifikácií. V roku 2012 sme zaviedli e, nový postup identifikácie. Určiteli sme koordinátorov na národnej úrovni, aby bolo možné zvýšiť počet zapojených vedcov. Tak sme urobili v roku 2015, ako vidíme, došlo ku zníženiu identifikácií vzhľadom na to, že išlo o komplikované prípady Čiže je to niečo, čo absorbuje veľa času. Teraz otázka exhumácií. Ako vidíte, medzi rokom 2011-2014 došlo k poklesu, pretože sme nemali dostatok informácií o jednotlivých lokalitách. Potom sa situácia zlepšila pretože došlo k, k exhumácii z väčších cintorí. Robili sme spoločný výskum. No a potom bola intencia eh, jednotlivých členov, aby sme udržiavali túto úroveň, vzhľadom na to, že ešte máme množstvo nevyriešených prípadov. Teraz k rozpočtu. Več, veľkými poskytovateľmi sú okrem iného Európska únia, potom sú tu krajiny, ktoré neposkytujú finančné prostriedky na pravidelnej báze, Spojené štáty, Švajčiarsko, Nemecko, Cyprus. Chcem sa poďakovať Európskej únie poskytujúcim krajinám a veríme v to, že v najbližších rokoch môže dôjsť ku nárastu týchto vyriešených prípadov pre budúcnosť nášho ostrova Cypru je dôležité tieto výzvy vyriešiť. Aké pred nami stoja výzvy? Je to otázka politickej komplexnosti, keďže nám chýba politická dohoda. Treba povedať, že pracujeme v náročnom prostredí. Tu je veľký počet aktérov musíme ob, ob, obnovovať nové metódy, teda so všetkými týmito aktérmi. Čas pracuje proti nám, proti rodinám, pretože svetkovia aj rodiny vymierajú, takže archívy nám budú môcť pomôcť o zdroj informácie, relokácia telesných pozostatkov. No a potom e, prístup ku vojenským zónam. Je tu určitý prelom, ako viete, je tu prístup k asi 30 vojenským zónam v priebehu troch rokov. Budú potrebné ďalšie výskumy a ďalšie šetrenie v tejto oblasti. No a teraz niečo k úspechu. Je to otázka limitovaného mandátu, takže môžeme sa sústreďovať na humanitárne aspekty imunita, e, ktorú poskytujeme svetkom máme podporu našej činnosti vo výbore. V máji v roku 2007 sme mali návštevu OSN, ďalej máme tu záujem e, predstaviteľov e, Blízkeho východu, Konkrétne napríklad máme 20 e, ďalších spolupracovníkov, teda z Iraku a dvoch vedcov z Libanonu, ktorí pracujú v naši, našom laboratóriu CMB chcem sa poďakovať záverom Európskej únii za podporu, ktorá je mimoriadne dôležitá pre našu prácu. Chcem sa poďakovať členským štátom Európskej únie za ich politickú podporu a za podporu nášho úsilia. Ďakujem pekne, ďakujem všetkým trom. kolegovia, ktorí boli členmi delegácie ale sme veľmi radi, e, že tento projekt úspešne prebieha. Konkrétne v tejto súvislosti chcem spomenúť archeologické múzeum. Tento projekt je veľmi senzitívny. Ja viem, že tých pár minút je málo, ale bolo by dobre keby e, nejaké komentáre mali aj naši, členovi, naši členovia. Tento projekt je veľmi dôležitý aj pre projekt tento projekt dôležitý aj pre výbor LIBE. Takže ak máte komentáre, je to len vítané. pána Kristoforu. Je to veľmi ťažké meno, zle som ho zrejme vyslovil. Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, srdečne sa chcem poďakovať za možnosť tejto prezentácie CMP prvom rade chcem povedať, že sme veľmi vďační tak Európskej únii, ako je konkrétne Európskemu parlamentu za podporu poskytnutú tak, aby sme mali k dispozícii rozpočet, tak, aby CMP mohla mohol uskutočňovať svoje aktivity. Je to humanitárna úloha, nejde tu o politické účely. Napokiaľ no ide o nezvestné osoby, ide tu o veľmi háklivé otázky a z tohto dôvodu po 42 rokoch sme pracovali na tom, aby sa vyjasnil osud všetkých tých, ktorí sú nezvestní. Tie rodiny trpeli celý ten dlhý čas a nevedeli, čo sa stalo s ich rodinnými príslušníkmi. Ja sa nazdávam, že úloha CMP je veľmi dôležitá, aby sa dalo pokračovať v týchto prácach, chcem povedať toto. Nastávam názor, že práce by sa mohli urýchliť, až pokiaľ sa nepodarí identifikovať aj tú poslednú osobu. Ďalej sa vyvíjal tlak po 42 rokoch. Ešte stále máme vojenské zóny, ku ktorým nie je žiaden prístup. Na druhej strane by som sa rád dozvedel, ako je to s archívom Turecko, čo, Turecka, čo sa stane. Čiže tento turecký archív nie je prístupný, sprístupnený, takže nemáme možnosť uskutočniť exhumáciu. Predsa nie je možné odmietať otvorenie archívu, keď ide o tieto humanitárne otázky. Mali by sme mať možnosť vyvíjať nátlak na Ankaru, aby sa tento archív otvoril, pokiaľ ide o tieto nezvestné osoby. No a Turecko otvorilo niekoľko zablokovaných zón, ale skonštatovali sme, že Turecko žiadalo niečo podobné z e, grécko-tureckej strany. To je provokácia, pretože Turecko je v našej časti, že obsadilo tú našu časť a na základe tureckých vojenských síl nemáme možnosť exumovať a identifikovať tie posledné síly. Prosím vás, keby ste sa mohli obmedziť na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Budem hovoriť po grecky. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa chcem poďakovať za to, že tu máme dnes týchto referujúcich. Sú to veľmi dôležité, teda veľmi dôležité sú to aktivity, ktoré vykonáva CMP. Tieto aktivity by sa mali zintenzívniť. Je dôležité mať k dispozícii finančné prostriedky. Ďalej, ako povedal kolega predo mnou, je potrebné otvoriť archívy, pretože to je veľmi dôležitý zdroj informácií, no pokiaľ je vojenské e, zóny. Hovorí sa, že je to veľmi dôležité, pretože máme transparentnosť celého postupu. Mohli by sme sa dozvedieť, ako zabezpečiť túto transparentnosť. Ďakujem pekne a želám vám všetko najlepšie. Ďakujem pekne. Ďakujem za vaše úvodné slova. Niečo by som chcela povedať, ja by som sa chcel spýtať na svetkov, aký majú vzťah k udalostiam. Je e, nejaký dôvod na to, prečo majú mať imunitu? Ďakujem. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Najprv chcem povedať, že naozaj veľmi hlboko ľutujem, že došlo vôbec k týmto zločinom spáchaným na greckých cyperčanoch. Toto utrpenie Ehm, sa nedá vymazať. Veľmi by som sa tešil, keby sa tieto delikty vyriešili. Nie je tu reč iba o nezvestných osobách. Vy asi viete, že tieto osoby boli v rukách tureckých vojenských síl, potom ich evakuovali a bol som veľmi často v antropologickom múzeu, takže tam sa našlo veľmi veľa dôkazov tohto typu. No viete, nie je to zodpovednosť tohto výboru, ale my by sme mali žiadať zodpovednosť v prospech tých, e, ktorých e, zabili vsadíme všetko na to, aby sa dali k dispozícii finančné prostriedky pre fungovanie tohto výboru. Gratulujem vám tejto práci, ktorú vykonávate, ale každý e, trestný čin treba potrestať. Z toho musíme vychádzať. No a tým, že sa otvorili tie uzavreté vojenské zóny, Našlo sa iba málo telesných pozostatkov, niektoré zmizli. No a ja sa o tom vyjadrujem v skutku s ľutosťou. No potom máme inštitút e, genetiky, e, ktorý vykonal veľmi dobrú prácu. No je vlastne na škodu, e, že sa už neuskutočňuje táto spolupráca, to naozaj veľmi ľutujem Rád by som sa dozvedel, čo sa stane s rozpočtom, ktorý sa dostal na Cyprus. Zatiaľ som na to nedostal odpoveď, asi som sa na to už niekoľkokrát pýtal. Ďakujem. Ďakujem pekne. Chcem vám poblahoželať tejto práci, ktorú vykonávate ako výbor CMP. Je jasné, aká dôležitá je vaša práca pre ľudí na Cypre. Viete, je to veľmi dôležitá práca pre obe spoločenstva a je to veľmi dôležité vzhľadom na zmierenie obidvoch častí ostrova. Za GUE môžem povedať toľko, že sme dvakrát navštívili antropologický ústav a každý rok, keď prichádza všeobecný rozpočet, podávame pozmenujúci návrh, aby sa práca výboru mohla zlepšiť, pretože vieme, aká dôležitá je táto práca a vieme, že pre vás sú financie dôležité. Mám tieto otázky ako môžeme ako rôzne politické skupiny, ako celý Európsky parlament, ako vám môžeme pomôcť pri vašom projekte. Vy ste povedali, že máte prístup k 30 vojenským zónam. Rád by som sa dozvedel, či existujú ešte ďalšie zóny, ku ktorým nemáte prístup, ako to vyzerá a či máte plán alebo možno návrh na to, aby ste problém vyriešili. Čiže tú lokalizáciu telesných pozostatkov nezvestných osôb. Či tam teda máte nejaký plán. 140 tisíc ľudí je dotknutých to znamená, že ani štát, ani úrady, ani Európska únia má či nemá plány, aby našla telesné pozostatky týchto osôb. Ja sa teším, že Európska únia sa zúčastňuje týchto aktiv, aktivít na Cypre, potrebuje na to finančné prostriedky a my by sme to radi podporili pretože s Frankovým režikom v Španielsku to bol tiež problém. Ďakujem, ešte dvaja dostanú slovo a tým uzavrieme zoznam rečníkov, teda traja. A ešte ma, pán Mavritidis bude úplne posledný. Týmto je uzavretý zoznam rečníkov, ak súhlasíte. Pani Keller ako ďalšia. Ďakujem, chcem sa poďakovať členom tohto výboru. Ja som mala príležitosť navštíviť vaše priestory a to už viackrát a je to pôsobivé naozaj tá práca, ktorú odvádzate. A Aj som rada, že je e, väčší prístup k jednotlivým miestam, čo je dôležité pri e, nájdení čo najväčšieho počtu ľudí, aj keď ich asi nenájdeme všetkých, ale vrátiť aspoň tých, ktorých môžeme ich rodinám, aj keď je to bolestivé. Je to možnosť e, prejsť, uzavrieť túto kapitolu a pohnúť sa ďalej. Je to aj dôležité pre e, mier a e, prácu na budúcnosti a presne o tom, e, o tom to je. Vy ste príkladom spolupráce oboch komunít a to by malo slúžiť ako príklad pre ostatných. Za to vám chcem ešte raz zablahoželať a zaželať veľa úspechov. My ako parlament si musíme uvedomiť, že tento výbor CMP závisí od e, prostriedkov EÚ a musíme ich teda zabezpečiť, ale aj politickú podporu, ktorá je dôležitá. Teda naďalej podporovať vašu prácu. Ďakujem. Ďakujem. Pani Wikström. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja som bola medzi tými šťastnými, ktorí boli na Cypre pred pár rokmi v rámci delegácie tohto výboru. Veľmi som si to cenila a chcem sa vám poďakovať za vaše prijatie v tom čase a aj e, za vašu prácu sa vám chcem poďakovať. E, ja si z tej návštevy e, odnášam jeden obraz, dve mladé ženy, jedna grécka cyperčanka a, a jedna, jedna turecká cyperčanka, dve vedkine boli v rovnakom štádiu tehotenstva zhruba a ukázali nám e, priestory, hovorili o potrebnom zmierení a o tom, ako ich práca prispeje krok po kroku k tomuto zmiereniu. Treba totiž to pamätať na to, že e, tie ľudské tragédie, e, tí nezvestní na Cypre v 74. to je naďalej otvorená rana pre e, rodiny pozostalých, pokiaľ e, sa im nevrátia telesné pozostatky a nebudú mať možnosť ich pochovať. Ja by som e, to chcela rozvinúť. Je to nielen otvorená rada pre dotknuté rodiny, ale aj pre nás, Európanov všeobecne, pretože <clears throat> sa nás to týka. Situácia tých rodín je aj súčasťou našich e, dejín, nášho osobného príbehu. E, to zmierenie je v našom záujme, ale e, musíme zdieľať aj toto ich utrpenie. Budúcnosť výboru CMP je kľúčová a my ako výbor tohto parlamentu e, naozaj sme závisli od informácií, ktoré nám poskytujete, od tých najaktuálnejších informácií, aby sme mohli sledovať vašu prácu a chcem zdôrazniť, že e, naozaj na mňa vaša práca zapôsobila, je mimoriadne dôležitá je tu um, príležitosť, keďže uh, prebiehajú mierové uh, rozhovory medzi týmito dvoma komunitami a preto sa pýtam nasledovne, aj keď je to možno trošku uh, široká otázka, ale predsa len o tom chcem hovoriť. Akým spôsobom vnímate súčasnú situáciu? a e, taktiež e, blízku budúcnosť. Vo svetle tej, tej príležitosti, ktorú si všetci uvedomujeme. A potom to by som opäť zdôraznila, že utrpenie je aj našim e, utrpením a chceme naozaj pomôcť všetkým dotknutým rodinám. Musíme nájsť európske solidárne riešenie. Ešte raz ďakujem, že ste pricestovali a mm, prosím, udržme dialog. Pán Sinedinos teraz. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Chcem uh, povedať jednu vec, nejde tak ani o otázku. Uplynulo už viac ako 40 rokov od E, obsadenia e, tretiny Cypru Turkami, nemôžeme zabúdať, že išlo o inváziu a e, výsledkom toho je okupácia. Ja som bol očitým svetkom v 74. toho obsadenia a preto súhlasím s pani Teukaros. Turecká armáda opačná eh, eh, vraždila a, a tie lepky jasne nesú stopy eh, guliek. Ehm, je, je to asi úlohou OSN a, a EU. obom ide o ľudské práva a preto treba identifikovať tých nezvestných. Preto chcem povedať, že po 44 rokoch e, sa dá povedať, že Turci veľmi e, účinne pracovali, pretože e, odstránili akékoľvek stopy a preto výbor CMP zaznamenáva veľké meškanie aj OSN. Výbor totiž to mal nájsť nezvestných. Ďakujem. Mr. Mavridis. Teraz pán Mavridis. You, Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Budem pokračovať e, v mojom materinskom jazyku. Chcem vám povedať, ako ja vnímam situáciu. Pochádzam z obce, ktorá bola e, obsadená, okupovaná. Moji e, rodičia boli nájdení a ďalší e, z mojej obce sú ešte stále nezvestní. Ja ako e, europoslanec chcem povedať, že my hovoríme o humanitárnej e, téme a ja sa e, snažím čo najlepšie to odlišiť od politických otázok. Uznávam totiž to, že e, niektoré rodiny boli skutočne oslobodené, keď e, dostali telesné pozostatky e, svojich blízkych. Ja sa obraciam hlavne na pána Arnyho a nášho predsedajúceho z jednoduchého dôvodu. Pýtam sa, ako môžeme byť účinnejší vy, ktorí nie ste priamo súčasťou tohto procesu a mám tri návrhy. Poprvé, do akej miery môžeme opäť e, e, nastoliť otázku stáleho spravodajcu. Myslím, že o tom treba e, rozmýšľať potom. Po druhé, zvýšenie rozpočtu vo svetle harmonogramu. Času je obzvlášť málo. A ešte jedna nepolitická otázka. <clears throat> Spolupráca Turecka je mimoriadne eh, dôležitá. Viete, čo tým mám na mysli? Eh, očití svetkovia, to, to je mimoriadne eh, dôležité. Nie je to politická otázka. Dnes do obeda na pôde tohto parlamentu sme hovorili o pristúpení Turecka k EÚ a Eh, je tu jedna eh, z požiadaviek. Eh, teda Turecko musí rešpektovať všetko, čo bolo prijaté v veciach nezvestných osôb. Rozsudok bol vynesený 2. maja 2014 Európskym súdnym dvorom. Viac tomu nepoviem. Mm, viete, že ja plne dôverujem členom tohto výboru. Ďakujem. Ja som vám eh, nezobral eh, na slovo, pretože som vedel, že mm, presne toto chcete povedať a chcem sa vám za tieto slova aj poďakovať. Možno mm, určite jedného z vás, ktorý by odpovedal času, naozaj nemáme e, naviac, aj keď je jasné, že to vzbudzuje veľký záujem. <clears throat> Takže prosím stručne, aj keď ne, nejak až prehnane stručne. Ďakujem, áno, ja odpoviem na ťažké otázky, hlavne čo sa týka našej spolupráce s Tureckom. 6 alebo 7 rečníci sa pýtali na viacero veci a síce, či e, prebieha spolupráca po e, e, rozhodnutí sprístupniť e, vojenské oblasti 30 konkrétne, či bude to či ich bude viac, či sú ešte stále neprístupné e, zóny, či je akčný plán. A potom súvisiaca otázka mm, politickej e, mm, príležitosti, politického e, priaznivého kontextu. Ja by som povedal nasledovné. Mm, hlavným prelomom oznámeným 5. novembra, čo sa týka tureckých vojenských zón, je skutočným prelomom, pretože sa strojnásobil e, počet zón, ku ktorým máme prístup. E, doteraz to boli 2-3 ročne, teraz je to 10 naviac. Otázka, či máme prístup ku všetkým. Áno, pokiaľ vieme, mali sme 30 na zozname, o ktorých sme vedeli, žiadali sme o 30, e, získali sme prístup k 30, 10 ročne. Potom, ako sme o, tom, o to žiadali, sme e, vojenským úradom, ja v mene mojich kolegov povedali, e, že by sme možno mm, chceli mať prístup k viac ďalším zónam, o ktorých nám povedia očití svetkovia, čiže ďalšie štyri to boli nakoniec a už sme sa dohodli, že e, e, prístup by sme mať mali. Takže spolupráca prebieha na najvyššej úrovni. Aj rozhodnutie bolo prijaté na najvyššej úrovni na úrovni ministerstiev zahraničných vecí. To je politický eh, pardon, pozitívny vývoj. <clears throat> A pokiaľ vieme, nie sú neprístupné vojenské zóny eh, v severe, pokiaľ vieme. Ako na nás vplýva eh, politický kontext nie je náhoda, že e, sa tak stalo tento rok. Bolo to vďaka našim úsiliam a taktiež na najvyššej úrovni OSN, vďaka pani Kučuk, ale bolo to oznámené už e, v roku 2015, keď sa začalo hovoriť o e, politickom riešení. Má to teda na nás e, priamy e, dopad, či už sú to dobré alebo zlé správy, ak sú tam nejaké prekažky, my to mm, do pár týždňov cítime. My sme e, veľmi citlivým senzorom, dalo by sa povedať. Takže teraz sme pozitívne ovplyvnení kontextom na Cypre, ako môžeme byť účinnejší. To zodpovie mm, kolega aj genetická práca. Um, sú tu povolanejší na to. Chcem všetkým pripomenúť, že výbor pre nezvestné osoby ehm, to eh, je misia od oboch eh, strán nejde iba o rok 74. Začína to už rokom 63 až 74. Už boli nezvestní e, v 63. takže už je to viac ako 50 rokov, čo sa ostrov zaberá témou nezvestných osôb. Ja som smutná, keď počujem hlavne od e, gréckých e, cyperských úradov, že ide iba o rok 74, pretože e, to tu nie je nejaká súťaž. Nemyslím si, že tureckí e, e, cyperčania trveli, trpeli viac ako grécky. Je, je to bolestivé pre akékoľvek rodiny na celom svete, takže musíme e, riešiť každý jeden prípad. Všetci majú nárok na spravodlivosť Čiže otázka nezvestných osôb musí platiť pre všetkých a ja sa o to e, v maximálnej možnej miere e, budem zasadzovať v rámci mandátu tohto výboru. Nie je to samozrejme jednoduchá úloha, pretože mm, je tu, je to politika a nie je tu ešte e, vyriešený spor na tomto ostrove my sa o to snažíme už aj bez takejto dohody a tým je to e, pre nás zložitejšie. Povedala by som teda zatiaľ toľko a ešte pán Nestros to doplní. Chcem hovoriť o archívoch, áno, na tom pracujeme. Je to veľmi dôležité v rámci nášho mandátu Ide o archívy z rôznych zdrojov OSN a ďalších mm, nie je to iba zo strany Turecka. Možno, že môžu pomôcť, ale mm, ide aj o iných. Pán Christoforu sa pýtal e, na trvanie Tento postup je potrebný, ak to bude pokračovať týmto tempom, tak to bude trvať ešte asi 10 rokov, pretože o niektorých eh, nezvestných nemáme žiadne informácie, takže plus 10 rokov, eh, my by sme to samozrejme chceli skrátiť, ale potrebujeme <clears throat> politické rozhodnutie, podporu EÚ, na, na odstránenie každodenných problémov. E, je to e, humanitárny projekt, ale samozrejme ide aj o politickú diskusiu. E, to laboratórium, bol to výsledok tendra v 2010 na dobu dvoch rokov v roku 2014 som sa opäť pýtal, nemali záujem o medzinárodný e, tender e, a potom sme si vybrali e, lacnejších v USA. Presídlenie, o tom taktiež hovoríme a snažíme sa zistiť nové informácie. Potom je jasná potreba spolupráce s tými, ktorí o tomto presídlení vedia. Potom niektorí kolegovia zo Španielska eh, hovorili o dôležitom bode a síce o význame tohto projektu. Musíme eh, konať. už, už končím. Eh, nekonáme iba v záujme Cyperčanov, ale Európe sú milióny nezvestných okolo nás. Hovorím napríklad o Blízkom východe. Vieme, e, aké utrpenie to so sebou prináša. Takže je potrebné, aby EÚ naďalej podporovala výbor CMP. A CMP môže potom následne pomôcť ostatným krajinám, keď už E, završíme tento projekt. Ešte vám chcem oznámiť, že 11. októbra ste vy, výbor Libe, pozvaní na výstavu e, tu v parlamente pod záštitou e, predsedu Šulca a Junkra. E, práve ide o tú mladú vedkyňu, ktorú ste spomenuli. E, mladý európsky e, fotograf a autor mal napísať knihu. A bude to aj v New Yorku pod záštitou Banky Muna. Aj mm, v Ženeve pod záštitou Medzinárodného červeného kríža Takže 11. oktobra dúfame, že budete môcť všetci prísť na túto e, fotovýstavu. Ďakujem pekne, chcem sa poďakovať e, vášmu výboru a ďakujem aj za úzke vzťahy e, s nami a s poslancami, ktorí tam boli. Je to veľmi dôležitá vec, poukázali na to už viacerí s členom nášho výboru. Pán Mauridis, pokiaľ ide o vaše návrhy, spíšte to. Môžem to predložiť koordinátorom, pokiaľ ide o túto otázku, ale naozaj tie e, štruktúry, e, kontrola e, fungujú, rozpočet, audit a taktiež naše delegácie, ktoré vycestúvajú. Takže všetko je to pod úzkou kontrolou. Takže ďakujem za diskusiu o aktuálnom stave Ďakujem. Ďalší bod 25 si trošku posunieme. Ja sa kolegom, ktorí práve na tento bod čakajú, ospravedlňujem. E Takže, kolegovia, vytvorenie Európskeho mechanizmu pre demokraciu, právny štát a základné práva. Pracovný dokument ešte raz sa ospravedlňujem spravodajcovi a tým spravodajcom za e, neskoršie e, spustenie. Úvod naozaj veľmi stručne. Mandát z junového pléna výboru umožnil eh, venovať sa legislatívnej správe z vlastnej iniciatívy o vytvorení takéhoto mechanizmu. Teraz bude výmena názorov o 8 pracovných dokumentoch, ktoré boli v procese tejto správy vytvorené. Eh, mám tu eh, taký masterplan, ktorý vám odprezentujem. Ak vám sa niečo nebude pozdávať, tak sa k tomu vyjadrite. Je to naozaj kompletné Pani Flašiková Beňová by vystúpila ako prvá, ako to požiadala, ale poviem vám, aký bude postup. Spravodajca, spravodajkyňa, e, čiže spravodajkyne, takto, pani Info, spravodajkyňa bude prvá a potom bude až pani Flašiková Beňová, dobre? Áno, ignorujte, keď e, nerozprávam e, celkom správne. Takže tieňoví spravodajcovia aj spravodajca z AFKA vystúpi, budú môcť odprezentovať aj svoj pracovný dokument a potom bude výmena názorov. Takže ako prvá dostane slovo pani spravodajkyňa. Pani Intveld, aby nám odprezentovala svoj pracovný e, dokument, pokiaľ ide o vytvorenie mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny štát a základné e, práva. Takže úvod z jej strany. A potom nebudeme pokračovať pánom Engelom, ale pani Flašikovou Beňovou. Prepačte, pán Engel. Potom potom, keď sa dorozprávate, potom dám slovo pánovi Engelovi, ktorý odprezentuje svoj e, pracovný e, dokument European Pattern of Governance, dokument pani Flašikovej, e, scoreboard demokracie, právneho štátu a základných práv. Ja vám to, kolegovia, čítam, aby ste naozaj vedeli, o čo ide, lebo je to naozaj veľmi dôležitý súbor dokumentov, hej, čiže ak niečo vás zmetie, tak ma opravte. Potom dostane slovo pán Kirkop, ktorý prezentuje svoj pracovný dokument o demokracii, právnom štáte a základných právach v posúdení vplyvov a screeningových postupoch. Potom dostane slovo pani Spinelli. Tá odprezentuje svoj pracovný dokument o využití článku 2 a charty ako základu konaní pre porušenie. A ako posledná osoba, ktorá tu nie je, ale ju, to je pani Lunaček a tá odprezentuje svoj pracovný dokument o metodách a existujúcich mechanizmoch. Ale ešte to pokračuje, ešte to pokračuje. Potom Laura Ferrara, ktorá odprezentuje svoj pracovný dokument eh, o individuálnych eh, procesoch a na záver dostane slovo pán Schöpflin, ktorý odprezentuje svoj pracovný dokument, eh, pokiaľ ide o pan európsku parlamentnú diskusiu. A ak tu ešte stále budete, tak potom otvorím priestor na diskusiu všetkým poslancom. Naozaj som to chcel takto celé predstaviť, lebo je to veľký súbor dokumentov, všetky dôležité, takto sme si to pripravili, aby sme to celé zvládli a zároveň seriózne prebrali. A chcem sa poďakovať všetkým kolegom, ktorí svoje dokumenty pripravili a dúfam, že sa nám to podarí zvládnuť. Takže pani Intveld, dávam teraz priestor na predstavenie Všeobecného dokumentu o právnom štáte a základných právach. Nech sa páči, Sofi, máte slovo. Áno, ďakujem, pán predseda. Ja sa pokúsim byť e, ešte stručnejšia než tých 5 minút, čo mi bolo pridelených. V prvom rade aby som vám vysvetlila, prečo je tu toľko pracovných dokumentov. Uh, Nielen preto, lebo tá téma je veľmi rozsiahla, ale aj preto, lebo je to téma citlivá, naozaj veľmi delikátna, niekedy aj kontroverzná. A ja som mala pocit, že by nebolo dobré, keby som ja predložila jeden dokument a potom by sa ostatní snažili ho pozmeňovať. Ja som myslela, že by bolo lepšie ísť inou cestou, teda zmobilizovať potenciál, ktorý v tomto výbore máme a musím povedať, že som veľmi pozitívne prekvapená e, tými vstupmi, ktoré sme dostali a považujem to za veľmi plodný postup a pracovnú metódu. Prečo sa týmto mechanizmom zaoberáme, prečo na ňom pracujeme? Keď sa pozriete na zmluvy, tak uvidíte, že článok 2 o zdieľaných hodnotách veľmi e, jasne hovorí, že Európska únia je spoločenstvo hodnú. Od nej je to nejaká colná únia alebo zóna voľného obchodu. Nie, je to spoločenstvo hodnot. A Veľmi pozoruhodné je to, že Európska únia si dala viaceré silné nástroje na posilnenie ostatných oblastí politik, ale tie hodnoty, základné práva, právny štát a demokratická správa, tak tam sa to nestalo. Máme viacero nástrojov, ale tie zjavne nie sú veľmi adekvátne. Máme nejaké naozaj veľmi slabé nástroje, nejaké konanie pre porušenie je zo strany komisie možné a potom máme ešte aj článok 7 Teraz máme mechanizmus právneho štátu, ktorý sa uplatňuje tak dosť náhodne zo strany Európskej komisie. Vystáva dojem, že je to veľmi politická vec, že je zameraná voči niektorým krajinám alebo politickým stranám a iným nie. Takže naozaj je zjavné, že je tu potreba mechanizmu takého, ktorý by bol vnímaný ako neutrálny, nestranný a aby mal aj širokú verejnú podporu. A preto si myslím, že je dôležité, aby sme väčšinu skupín, e, najradšej teda všetky, mali na jednej lodi. A to je aj dôvod, prečo by som to odteraz chcela nazývať paktom a nie mechanizmom. Pretože mechanizmus to je vec, ktorá ide z hora nadol, ale pakt toto je vec, ktorú si každý osvojí. A o to tu ide, o to tu ide v konečnom dôsledku. Nebude iste ľahké dopracovať sa ku konsenzu o všetkom, ale dúfam, že sa nám podarí dopracovať k čomu si, e, čo získa širokú podporu. Musí to byť vec, ktorá bude pristupovať rovnako ku všetkým členským štátom. Nesmie to byť politizované, ako som už povedala. Druhé kritérium tým musí byť to, že to bude využívať všetky existujúce nástroje. My nechceme znova vynachádzať koleso. Toľko nástrojov už máme na monitorovanie, vynúcovanie, demokratickej správy, právneho štátu a základných práv. Čiže neprichádzajme s niečím úplne novým, integrujme to, čo už existuje, to, čo už máme. Ďalej. Na eh, tieto účely sme požiadali od Agentúry pre základné práva, aby vypracovala nejaký model, taký, ktorý bude existujúce nástroje integrovať. A Libe tiež eh, zadalo štúdie a dve na ktorých sa práce momentálne završujú e, s podobným účelom. Ďalej. Nechceme nejaký mechanizmus, ktorý bude využiť Európsky parlament. My chceme mechanizmus alebo pakt, ktorý sa bude týkať EÚ ako celku. A to znamená, že my nielen budeme monitorovať členské štáty, ale aj inštitúcie EÚ. A teda aj sami seba. Čiže ma teší, že Budeme úzko spolupracovať s radou, konkrétne s predsedníctvom. Ehm, pôjdeme na seminár, ktoré koncom tohto týždňa zorganizuje predsedníctvo, ale dúfam, že pôjdeme na seminár Kosaku na rovnakú tému mm, ešte tento rok sa uskutoční. A posledná vec, lebo samotné návrhy mm, to teraz ešte nie. Teraz nám ide o to všetky konkrétne odporúčania v 8 dokumentoch e, zapracovať do jednej správy, ktorú potom predložíme v marci. A potom e, začneme bežným parlamentným postupom. A aby kolegovia vedeli, 22. bude spoločné vypočutie libeávko. Pozvali sme tam zástupcov súdneho systému, Európsky súdny dvor, Štrasburský dvor, niektoré ústavné súdy. A neskôr potom bude neformálne sednutie s mimovládkami a bude tam teda príležitosť aj pre ne reagovať. A ešte úplne na záver, e, nejde o e, aktivitu, kde sa e, príjme správa, zriadi nástroj, pakt a koniec. Nie, definovanie, formovanie našich hodnôt, príprava spoločných e, indikátorov, spoločných nástrojov. Toto je proces, ktorý prebieha permanentne, čiže my iba spúšťame proces, zapojíme národné parlamenty, chceme naozaj e, výročný cyklus verejnej diskusie, kde všetci Európania budú môcť sa zapojiť a permanentne, kontinuálne budeme formovať a definovať naše hodnoty a a vytvára takúto spoločnú kultúru európskych hodnôt. A ja verím, že e, tento pakt e, si získá širokú podporu nielen v Európskom parlamente, ale aj v spoločnosti. Ďakujem. Dobre, takže toto také úvodné predstavenie. Ďakujem pekne. A teraz e, Moniky na čas správy, ten scoreboard. Nech sa páči. Nech sa páči. Predsedajúci, na úvod by som sa chcela poďakovať kolegovi Engelovi za možnosť, že môžem vystúpiť a chcem sa ospravedlniť, pretože sa budem musieť skôr vzdialiť, takže ďakujem veľmi pekne v tomto prípade IPP. A zároveň by som sa chcela poďakovať aj spravodajkyni, pani Inveld, pretože na základe doterajšieho vývoja, akým prístupuje k príprave našej iniciatívnej správy, treba povedať, že táto správa môže mať veľmi zásadný a významný vplyv na budúce fungovanie Európskej únie z pohľadu vymoženosti práva a z pohľadu ochranu, ochrany základných práv v členských štátoch. Ja už som to viackrát spomínala, bola som opakovane či už hlavnou alebo tieňovou spravodajkyňou pre správy Európskeho parlamentu o dodržiavaní základných práv v Európskej únii. Každá táto správa bola dôležitá, ale pravdou je, že bola len akýmsi konštatovaním daného stavu a neriešila situáciu v členských štátoch. Posledné obdobie prinieslo veľmi veľa zásadných otázok aj vo vzťahu ako bude vyzerať dodržiavanie demokratických hodnôt, vymožiteľnosti práva, právneho štátu a základných práv v členských štátoch Európskej únie. Opakovane sme aj v tomto výbore riešili otázku porušovania základných práv v niektorých členských štátoch. Tak ako v minulosti v správach o dodržiavaní základných práv sme sa dodržiavali pravidlá nemenovať žiaden konkrétny členský štát a nepoukazovať na chyby v konkrétnych členských štátoch. Predpokladám, že aj táto správa si zachová toto pravidlo, čím možno bude zabezpečená jej priechodnosť pri finálnom hlasovaní v plenárke. Ak ale táto správa nebude mať ambíciu poukázať nielen na problém súčasného mechanizmu, ale zároveň navrhnúť, ako by sa tento problém dal riešiť, tak potom sa stane len ďalšou z formálnych správ, ktorý naša inštitúcia, ktorú naša inštitúcia schváli, síce väčšinovo, ale v princípe bude naozaj len formálnou správou. Ja osobne ako tieňová spravodajkyňa za frakciu socialistov a demokratov by som sa chcela venovať oblasti, ktorá poukazuje práve na nefunkčnosť súčasného systému. Madame Invald už spomínala, že aj v súčasnosti máme na základe zmluvy jeden nástroj, a to je článok 7, ktorý nám umožňuje v prípade, že dochádza k porušovaniu e, v zmysle článku 2 e, konať, ale že tento článok nebol vlastne nikdy využitý. Pravdepodobne všetci viete, ako tento mechanizmus funguje a, a aká nedosiahnutelná väčšina je potrebná na to, aby Rada schválila mm, začatie konania v zmysle článku 7. Ja si ani nemyslím, že európske inštitúcie sú tu primárne na to, aby trestali a sankcionovali členské štáty. Na druhej strane, ak sme sa ako členské štáty rozhodli zdieľať spoločné hodnoty, tak potom tieto spoločné hodnoty, uh, ak nie sú naplňané v niektorom z členských štátov, tak musí existovať mechanizmus vynutiteľnosti naplňania takýchto hodnot. V súčasnej situácii máme teda článok 7 a je pomerne ťažké predstaviť si, že by bolo možné e, pristúpiť k revízii zmluvy, ktorá by posilnila e, kompetenciu komisie alebo zmenila spôsob hlasovania tak, ako dnes je v článku 7 upravený. Pretože s tým nebudú súhlasiť členské štáty. Dochádza aj k takej zaujímavej situácii v kontexte pripravovaného referenda v Británii, kde britský premiér žiada väčšie kompetencie pre národné štáty. A keď sa vrátim naspäť k tejto našej správe, pani spravodajkyňa spomínala, že aj my chceme veľmi dobre spolupracovať s národnými parlamentami a ja ako bývalá poslankyňa Národného parlamentu s týmto súhlasím Avšak práve vývojom situácie v Európskej únii vidíme, že stále viac a viac rozhodnutí národných parlamentov ako keby bolo v rozpore s pozíciami či už Európskeho parlamentu alebo s návrhmi, ktorými prichádza Európska komisia do Rady. Mm, kde teda nájsť ten prienik vízii alebo kde teda nájsť ten prienik politiky národných parlamentov, kde dochádza často skôr už k vnútropolitickým súbojom a európskych návrhov. Chceli by sme zabezpečiť takýto, takúto spoluprácu aj tým, že v našom návrhu nášho pracovného dokumentu prichádzam s návrhom nového e, nezávislého výboru. Tento nový nezávislý výbor by vlastne jednak mm, vytvoril možnosť, že by sme mohli e, prostredníctvom neho prichádzať ako so správami, ale aj že by sme prostredníctvom takéhoto výboru mohli upozorňovať nielen na to, keď boli už základné práva demokracie e, a právneho štátu porušené v členskom štáte, teda v čase, keď už Národný parlament schvaluje návrhy národnej vlády, ale upozorniť dopredu európske inštitúcie, že sa pripravuje národná legislatíva v členskom štáte, ktorá môže v budúcnosti byť v rozpore s národnými, e, e, môže byť v rozpore e, s, európskymi, s európskym právom tak, ako ho stanovuje zmluva s princípmi demokracie, právneho štátu a tak ďalej. Ďalším takým dôležitým momentom je stanovenie objektívnych kritérií, na základe ktorých budeme posudzovať, či boli v skutku porušené základné práva ale e, aj pre túto oblasť máme pripravený návrh, ako by sme e, mohli takto kritéria stanovovať. Pán predseda, ja som veľmi rada, že sa vytvoril dnes priestor aspoň na základnú prezentáciu pracovných dokumentov. Chcem sa poďakovať aj ostatným kolegom za veľmi dobrú spoluprácu a verím, že spravodajkyňa si z našich pracovných dokumentov vyberie do svojho návrhu správy to dôležité, čo nám pomôže zabezpečiť dodržiavanie demokracie, základných práv a právneho štátu v členských štátoch. Ďakujem. Ďakujem, Monika. A teraz pán Engel, ktorý bude prezentovať svoj dokument. Ďakujem pekne, pán predseda. Prvú, ako sa dotknem toho, čo som tu pripravil, hada by som povedal niekoľko slov, teda ako reakcia na to, čo povedala práve Monika, pretože to bude tiež, hádam, prvkom toho, ako máme postupovať bolo by také komické, keby sme nič nezmenili na zmluvách v priebehu desiatich rokov s vysvetlením, že štáty to nechcú. Je zaujímavé, že niekedy sme ochotní na takúto zmenu pristúpiť, ak ide o jeden štát, ten štát nebudem menovať prípade, ak týmto začneme takto konať, tak môžeme vôbec e, zmeny e, zakázať alebo zmluvy zakázať článok 7. Nož tu je e, zaujímavé, že je tu také zvláštne správanie členských krajín. Ak berieme volenie v rade, ako keby rada bola jedinou inštitúciou, ktorá sa ráta alebo ktorá by bola dôležitá, ak berieme do úvahy tieto práva voliť. Napríklad, keby sme si zobrali, keby sme im zobrali financovanie, to, to by um, bolo zaujímavé v tejto súvislosti. No ale ešte sa e, vrátim v priebehu našej práce. O čom som sa chcel s vami podeliť? Je to niečo, čo, o čom sa nehovorilo zatiaľ tak veľmi oficiálne. Keď si zoberieme tú logiku governance, nazvieme to tak, myslím si, E, že to berieme už ako, ako dané, že netrváme na veciach, e, ktoré jednoducho existujú. Napríklad e, sme za to, aby fungovalo rozdelenie moci napríklad v Spojenom kráľovstve, keď je niekto vo vláde, že mal byť súčasne v parlamente a tí zase, ktoré sú v Nemecku vo vláde, sú v parlamente a v iných krajinách existujú podobné úpravy, ale nemá to nič spoločné s tým formálnym delením moci. a možno je to v poriadku, keď niekto je súčasný členom vlády a členom parlamentu. No ale to nás nikdy nejak nerušilo. Jedna vec by nám vadila. Zistíme to, keď nám niečo chýba. Keď si všimneme, že je tu istý e, posun, ktorý by som ja si veľmi neželal. To je jedna z vecí, ktorej som sa dotkol v, mojej, v mojom návrhu e, správy. Ďalej existuje systém vzájomnej kontroly, ktorý zabezpečuje nestrannosť štátu ďalej je tu nedotknutelnosť ústavy a potom existencia určitý, určitej mediálnej scény. A ďalej existencia tzv. občianskej spoločnosti. Takže to sú organizácie politických záujmov, a tie rozkvitajú. Možno niektoré financovania pre nich pochádzajú zo zahraničia. No ja som už e, rozšíril určitý objem, teda bodov, ktorých som sa mal dotknúť. No a ešte niekoľko slov ku každému prvku, pretože ináč prekročí môj časový límet. Takže tá nestrannosť e, štátu, táto nestrannosť štátu musí byť zabezpečená, teda to isté platí pre e, e, politické rozhodnutia. Má to slúžiť všetkým a nie iba vybranej časti No a pokiaľ ide o inverzibilitu rozhodnutí, legi- legitímna vláda v mojom pohľade znamená, že každé rozhodnutie musí byť ľahko reverzibilné. Týka sa to ľudí e, v pozíciách, týka sa to textov, to znamená, že ide tu určitú politickú konotáciu, predsa pre dlhé obdobie času po ich vymenovaní by mala byť možnosť ich eh, zbaviť úradu. No a to tiež znamená, že, väč- že tu musia byť eh, dané podmienky, pre ústavné zmeny. Tam by mala fungovať jednoduchá väčšina pri parlamentnom hlasovaní. No pokiaľ ide o vzájomnú e, kontrolu, teda check and balances, chcem povedať iba toľko, že je tu istá logika, podľa ktorej sa hovorí, že exekutívna moc parlament, juridikatúra musia byť v tej pozícii, aby sa sami seba odzrkadlovali. A druhý by mal potom možnosť intervinovať. To znamená, že je možnosť rozpustiť parlament, čiže e, systém to musí umožniť na teda túto zmenu ak je nerovnováha týchto síl, máme problém. A ten problém máme vtedy, keď ide o ústavnosť, ústavnosť kde, kde existuje. Totiž eh, tú, to súdnictvo musí byť také, aby ho bolo vidno, že, že koná. Ale keď eh, tu máme dočinenia s politickou e, náležitosťou. A keď to ľudia takto vidia, tak je to v poriadku, je to pravdivé. No a možno ešte niekoľko slov k mm, posledné, poslednému prvku, ktorý chcem vysvetliť štát by mal byť eh, akceptovateľný. Voľby menia eh, politickú scénu, ale nie štát. A to je, myslím, ten rozvoj, s ktorými môžeme byť konfrontovaní ako to budeme už formulovať, či so zmenou alebo bez zmeny, no už to uvidíme, preskúmame. Ďakujeme pekne, pán Enkel, Pán Kirchhoff sa bude chcieť ujať slova. V našom parlamente máme aj právnikov. Ja si myslím, že sa budete zaoberať s tým vo vašom pracovnom dokumente Pán Kirko bude prezentovať svoj pracovný dokument o dopadovej štúdii, alebo teda o procese screeningu. Nech sa páči, pán Kirkov, máte slovo, vážený pán predseda. Asi budem troška ignorovať vaše poznámky. Vždy e, ignorujete tieto poznámky, pretože prichádzame o veľa času. Chcem sa poďakovať za tento úvod. Chcem sa poďakovať spravodajkyni za jej úsilovnú prácu, pretože ako všetci vieme, mechanizmus správneho štátu je veľmi aktuálnou témou v tomto parlamente a som eh, si istý, že to má byť tak ďalej. Viete, ja som nevždy, eh, nevždy som podporoval tieto iniciatívy, ale podporujem ten všeobecný cieľ, ktorý máme pred sebou a ja verím, že to je e, efektívny mechanizmus, ktorý bude prispievať k dialogu medzi členskými krajinami a Európskou úniou, kde môžeme predísť mnohému e, dramatickému rozvoju. Takže ja budem hovoriť v základných správach teda v procese e, screeningu. Dopadové štúdie sú veľmi dôležité, ak chceme vytvárať dobrú legislatívu. A keď chceme takúto legislatívu prijať, to je kľúčová vec. No a tak ako pracovný dokum, dokument ukazuje, máme takéto mechanizmy a pokiaľ ide o screening eh, základných práv Európska rada má FREMP, komisia má svoj vlastný proces a svoj vlastný proces má aj parlament všetky členské krajiny moment, momentálne fungujú izolovane, nekomuni, nekomunikujú, každý robí veci rôzne. Takže preto je dôležité viesť dialog pri týchto iniciatívnych návrhov. Žiadna táto forma sa nezdá byť, teda žiadny tento pokus nezdá, nezdá byť márnym. Ja verím, že dokážeme to premietnúť do dohody. Bol by som rád, keby sme mali interinstitucionálnu pracovnú skupinu, pretože takto zabezpečíme dôslednosť pri tvorbe politike. Nie je možné do budúcnosti, že niektoré členské e, štáty sa budú pýtať na otázky svojej národnej legislatívy lepšie plánovanie, dopadové štúdie a koherentnosť medzi členskými krajinami a inštitúciami poskytne tak, také plusy ako lacnejšie súdne procesy, väčšiu jasnosť pre občanov Európskej únie ľudia budú vedieť, ako je to s ich právami, bude väčšia jasnosť, pokiaľ ide o implementáciu a nebude potrebné meniť často legislatívu. Z toho dôvodu odporúčam poprvé, je dôležité, aby sme využili skúsenosti na národnej úrovni. Inštitúcie Európskej únie musia viesť dialog s členskými krajinami, vychádzajú z individuálnych potrieb, ak sa to urobí skoro, tak nebude nikto šokovaný, pokiaľ ide o jednotlivé kultúry. Po druhé, podstatne potrebujeme negociácie eh, post počas trilógu a počas celého legislatívneho návrhu e, procesu sa menia návrhy radikálne. Dopad legislatívy bude celkom e, iný v porovnaní s prvým návrhom komisie. Bude mať dopad na základné práva, na proporcionalitu. Z toho dôvodu niektoré e, členské krajiny neplnia svoje úlohy nebude mať, e, nebolo by to malo, nemalo by to teraz zmysel na začiatku a na konci postupovať je dobré v prospech dobrej legislatívy, na ktorú sa budú môcť členské štáty pripraviť. Potrebujeme dopadové štúdie pre všetky legislatívy, nielen pre jednu, teda pre všetky a napokon štvorka budeme sa musieť sústreďovať na medziinstitúciálnu e, spoluprácu, aby sa vytvorila príslušná kultúra. Tú kultúru dokážeme rozvinúť iba vtedy, keď budeme komunikovať. Tým, že budú komunikovať inštitúcia členské krajiny s Bruselom v prípade, ak e, politici e, podkopávajú svoju vlastnú pozíciu keď e, členské krajiny nie sú isté o základných právach na národnej úrovni a nečakajú na to, pokiaľ príde Európska komisia alebo Európsky parlament s krikom. Pán predseda, chcem sa poďakovať spravodajkyni a pevne verím, že tu máme niečo, na základe čoho môžeme vytvoriť e, streamlined prístup k základným právam a inštitúciám, súčasne možnosť oslovovať e, vlády členských krajín ako partnerov a nielen prijať pozíciu ako nadradený. Ďakujeme pekne. A teraz pani Spinelli na základe článku 2 Ďakujem pekne. Najprv sa chcem poďakovať pani spravodajkyni za tento dobrý súhrn a za jej e, vystúpenie. Európska únia pripravuje rad mechanizmov, ktorými sa dá zabezpečiť zachovávanie základných práv. V mojom pracovnom dokumente eh, som hovorila o eh, zavedení postupu kvôli porušovaniu zmluv, respektíve charty. Je to postup, ktorý sa aplikuje eh, v prípade priestupkov, ktoré sa musia jasne dokázať. Ďalej tu mám ešte jeden podnet, ktorý som sem pojala, jeden nástroj, ktorý zachádza za článok 7 a právom sa to považuje za e, jasnú opciu alebo radikálnu opciu tento nástroj možno zvoliť, ale ne, nemusí sa aplikovať. Nebol schválený len tento nástroj iba vo vzťahu k článku 2. Ide o pozitívny nástroj, ktorým sa zabezpečujú minimálne normy či štandardy a určujú sa um, medze pre inštitúcie, ale aj pre agentúry Európskej únie. V tomto zmysle je charta základných práv Bill of Rights obdoba a musí predstavovať istú minimálnu platformu. Uvedomujeme si tiež, že charta nemá ten svoj plný status a preto hovoríme o primárnom práve. Z toho dôvodu si myslím, že právo a práva nie tí, ktorí robia priestupky. To má byť teda v centre pozornosti. Cieľom je, aby sa zabezpečovali práva, zachovávali práva, platí to pre všetkých, teda pre inštitúcie, pre členské krajiny a v takom prípade máme článok 51 charty, treba zabezpečiť, aby sa charta stala nástrojom analýzy vo vzťahu k implementácii v členských krajinách a inštitúciách. No teraz môjim návrhom. Aj iné subjekty by sa mali e, zapojiť. Poprvé, myslím si, že by bolo účelné, keby sa vytvoril nezávislý orgán s expertami v oblasti základných práv tak, e, ako to bolo predložené komisii na základe návrhu výboru. Ten, tento e, výbor, tak ako povedala spravodajkyňa, úvodom, teda mal by to byť nezávislý orgán, ktorý by mal formulovať svoj vlastný výrok. Ďalej si myslím, že je veľmi dôležité, aby sa zapojil aj Európsky parlament a platí to v rovnakej miere aj pre národné parlamenty. Po tretie, právo by malo byť centrom analýzy, ale aj Európsky súdny dvor musí mať centrálnu rolu Myslím si, že by, bolo, že by to bolo účelné vtedy, aby sa rozšíril tento postup zavedenia konania podľa článku 6 zmluvy, pokiaľ ide o definíciu obsahu práv a princípov. No a potom ešte tieto nástroje, nesmí sa zabúdať na nástroje v súvislosti s eh, dohovorom o ľudských právach. Obranná politika eh, sa berie ako zóna franka bolo by želateľné, keby e, sa zapojila aj sociálna charta, aby sa legitimizovali aj sociálne práva, aby boli zrovnoprávnené s občianskými právami, no aby sa tu prekonala tá e, duálnosť. Ďakujem. Ďakujem, Barbara. Teraz pani Lunaček oprezentuje svoj pracovný dokument o metodách a existujúcich mechanizmoch. <clears throat> Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Chcem sa taktiež poďakovať spravodajkyni Sophie Intveld za vynikajúci postup. Snažila sa zapojiť nás všetkých naprieč politickým spektrum spektrom a snáď to bude nový začiatok v porovnaní s minulosťou, pretože to nefungovalo. Napriek tomu, že mm, nerada nazývam článok 7, e, tak ako povedal e, Frank Engel, pred najhorším trestom je e, odňatie volebného práva. Možno, že pre niektorých, niektoré vlády je to ako keby jadrová zbraň, aj keď jadrová zbraň je ničivejšia, ale dúfam, že sa to takto nikdy nepoužije. Aspoň pri jadrových zbraniach. E, dúfam, je jasné, že to, čo máme doteraz, e, sme mali doteraz, nefungovalo. Hlavne e, postup v súlade s článkom 7. A to hovorím vždy, keď hovorím o tejto téme. Ja pochádzam, pochádzam z Rakúska, zažili sme sankcie proti e, vláde v roku 2000 pred 16 rokmi. Vtedy sa uplatnil článok 7, ale to, ako sa to e, e, naformulovalo, znamená, že sa to nepoužije, pretože to nefunguje. Preto chcem nadviazať na Franka Engelsa. Sú rozdiely v členských krajinách. Nie všetky krajiny pri všetkých inštitúciách uplatňujú e, rozdelenie moci, ale na úrovni EÚ chýbajúce rozdelenie moci medzi komisiou, čo by mala byť akási výkonná moc, ale nezákonodárna na európskej úrovni. E, to je skutočné porušenie. Kvôli tomu e, európska úroveň nie je účinná. Preto si cením účasť skoro všetkých politických skupín. A taktiež sa mi páči e, ten tvoj návrh, Sofie, o pakte. Opäť sa k tomu vrátim v závere môjho vystúpenia, ale dúfam, že to odstráni e, problémy súvisiace s článkom 7 Článok 7 nezapája všetkých, vždy je to EÚ proti členskej krajine a z toho vyplýva, zažila som to, aj keď som bola za tie sankcie v tom čase, ale vytvára to pocit e, oni proti nám a preto sa niektorí dokonca spoja s vládou, ktoré si im až tak nepáči. A hlavne v časoch skepsia a kritiky a dokonca e, chutí opustiť EÚ, potrebujeme mechanizmus, ktorý všetkých zapája a nevytvára opäť ten pocit e, my proti ním. Ja som sa vo svojom pracovnom dokumente preto snažila pozrieť na všetky mechanizmy, ktoré už v EÚ máme. A taktiež som sa pozrela na to, čo existuje v rámci medzinárodného práva. Ja to tu nebudem citovať, e, väčšina vám je známa, ale ak sa pozriete na to, čo existuje v rámci európskej legislatívy, je tam 11 bodov a e, väčšina z nich e, je za nimi komisia rada. Niekedy to môžu byť parlament, niekedy občania formou e, petícia alebo agentúra pre základná, základné práva, ale väčšinou komisia a rada. Vieme, že tieto dve inštitúcie ako také sú inštitúcie, konfliktné, pretože komisárov menujú vlády členských krajín, takže majú e, za sebou e, vlády, majú síce zastupovať EÚ, ale, ale vieme, že to nevždy robia a na rade ešte viac. To treba prekonať. <clears throat> To je podľa mňa dôležitý krok. Mal by ho spraviť parlament, aj keď e, to nie je iba mechanizmus parlamentu aj keď už sa to nemá volať mechanizmus, ale pakt. Ja uvádzam niekoľko medzinárodných mechanizmov. Stručne o nich pohovorím. E, Rada OSN má akési, akúsi periodickú revíziu, Eh, rotujúci systém krajín, ktoré eh, vypracovávajú správu, zapojená je občianská spoločnosť, potom členské krajiny OSN eh, na tých dokumentoch ďalej pracujú. <clears throat> Aj to je postup, kedy sa opakovane dostáva na rad nejaká členská krajina, takže nie my proti ním Vždy je to nejaká iná krajina a jedného dňa to budeme my, e, potom budeme musieť vypracovať prácu a potom Rada Európy, Európsky súd pre ľudské práva, poradný výbor, rámcový dohovor a tak ďalej a, a tak ďalej a špecifické e, orgány, ktoré nesúvisia s nejakou zmluvou, ako napríklad E, Rada Európskej komisie pre ľudské práva. A v závere svojho dokumentu kladiem otázky, ktoré podľa mňa treba, na ktoré treba odpovedať. Niektoré som tu už uviedla. A spolu s návrhom Sofie aj ostatných myslím, že je to náš spoločný cieľ Vidíme totiž to, že v rámci európskeho právneho rámca pri porušovaní sekundárneho práva sú fungujúce mechanizmy. Postupy sa využívajú, ale ak ide o niečo, čo sa ťažšie dokazuje, napríklad hodnoty, základné práva, aj keď sú dôkazy, tak mechanizmy nefungujú. Takže je tu otázka toho, ako prekonať tieto ťažkosti, ako vytvoriť právny základ, ktorý by, e, by umožnil väčšiu otvorenosť e, pre všetky strany. To je jeden z základných problém, problémov. My sme akýsi, e, my, my sa niekedy zameriavame na možno jednu krajinu, niektorí sú za, niektorí proti. Ehm, a na to, aby sme prekonali takýto, takúto reakciu, tak e, potom potrebujeme nejaký účinný mechanizmus. Potom otázka dôvery, a už budem končiť. Ak vytvoríme expertné výbory, napríklad e, Kodaňský výbor, ako môžeme dôverovať tým expertom. V politike je dôvera zásadná, preto sa tomu musíme venovať. A taktiež dôležitá vec pri budúcich mechanizmoch je možnosť <clears throat> e, alebo vyhnúť sa e, tomu, aby sme ešte neprehlbovali antieurópske nálady. Ja by som dal priestor rád ešte aj ostatným. E, pani Ferrara odprezentuje pracovný dokument o e, riešení sporov pre jednotlivcov a má to byť nástroj pre akési súkromné uplatňovanie práva. Ďakujem pekne a ja sa chcem poďakovať spravodajkyni a ostatným za odvedenú prácu, aj za e, zapojenie nás všetkých. Začali sme o tom hovoriť už e, pri správe o základných právach. Som rada, že všetci spolupracujeme. E, je tu akýsi pakt, tak ako to uviedla Sofi, mohlo by to byť užitočné pre ochranu základných práv. Pracovný dokument, ktorý som mala ja na starosti, e, pojednáva o nástrojoch pre e, fyzické a právnické osoby pri zaručovaní rešpektovania základných práv ako aj právneho štátu v členských krajinách a na úrovni EÚ. Ja som sa pozerala na to, čo sa dá e, spraviť a e, vyplýva z toho, že nástroje, ktoré majú k dispozícii e, občania, teda e, možnosť e, dovolávať sa svojich práv na e, súdoch priamo. Je tu to, čo umožňuje článok 63 priame podanie sťažnosti na prvoinštačný súd, ale aj tu treba splniť niekoľko požiadaviek. Musí sa to týkať aktov, ktoré priamo a individuálne porušili nejakého jednotlivca. Čiže ide o akúsi kontrolu e, legitimnosti. Nie je to však jednoduché. Európsky občan sa v tom až tak neorientuje. Existujúce nástroje sú skôr nepriamej povahy. Charta e, základných práv EÚ, ktorá sa považuje ako súčasť primárneho práva a potom článok 51 e, hovorí o tom, že charta sa uplatňuje iba, ak členské krajiny musia uplatňovať právo EÚ. A aj v tom prípade e, sa to e, uplatňuje iba na odvodené právo a nie na národnú legislatívu. Takže tu bude potrebný iný typ nástrojov, napríklad možnosť e, podania na e, súdny dvor európskych spoločenstiev, tzv. prejudiciálna otázka, ale tu nemôže položiť e, občan ako jednotlivec, ale sudca ako akýsi sprostredkovateľ. Občan sa môže obrátiť na sudcu so žiadosťou podať stiažnosť na súdny dvor, ale ak si súdca e, bude myslieť, že takáto prejudiciálna otázka nie je potrebná, tak túto žiadosť odmietne. Potom sú tu petície e, určené Európskemu parlamentu. Občania môžu e, predložiť petície prostredníctvom výboru pre petície Európskeho parlamentu. Prvý signatár, ako aj ďalší sú potom predvolaní na výbor predostúru svoju vec a potom e, petičný výbor si môže žiadať dodatočné, e, vyžiadať dodatočné informácie, začať konanie, ale ani túto nie je priama bezprostredná forma ochrany e, základných práv. A potom je tu ešte Európsky dohovor o ľudských právach a každý občan, ktorý vyčerpa všetky možnosti odvolania v krajine pôvodu sa môže obrátiť na Štrásburský súd, ak ide o porušenie základných práv. Je tu rozsud, ale rozsudok sa bude, bude výkonný, e, vykonateľný iba v členských krajinách, takže budú národné dôsledky, ale žiadne na európskej úrovni. Dohovor a charta sa, týka tých istých, sa týkajú tých istých hodnot, ale komisia vo výročnej správe by mala venovať e, kapitolu výlučne implementácii členskými krajinami rozsudkov súdneho dvora nadväznosti na porušenia základných práv. A to sa ešte v súčasnosti nedeje. Takže odporúčania, ktoré v tomto pracovnom dokumente figurujú, majú za cieľ zaručiť priame e, nástroje dostupné pre jednotlivcov, tak aby e, mohli e, riešiť nejaký prípad pred súdnym dvorom bez toho, aby museli využiť nejakého národného sudcu. Potom aj strategic litigation, akési e, pilotné projekty kolektívnych sťažností. Sú to skupiny občanov, ktorí sa spoja a podajú spoločne e, e, sťažnosť. Existuje to už istú dobu a bolo by dobre tento nástroj e, využiť spolu s inými, ktoré máme k dispozícii. A potom je dôležité aj e, e, rokovať o e, pristúpení e, dohovoru o ľudských právach. Zatiaľ je to zablokované. Teraz dostane slovo pán Schöpfling, ktorý prezentuje svoj pracovný dokument o e, výročnej paneurópskej parlamentnej diskusii. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Chcem sa poďakovať výboru LIBE za ochotu si ma vypočuť a chcem sa poďakovať spravodajkyni Sofii Intveld za to, že ma zapojila do tohto pracovného procesu. Bolo to poučné. Chcem sa poďakovať aj všetkým ostatným kolegom, ktorí vypracovali pracovné dokumenty. Najpríklad, najskôr e, e, postoj výboru AFKO na tento postup. Je to otázka správy právneho štátu je tu však e, tenká čiara medzi príslušnosťou EÚ a členských krajín. A e, treba to naozaj e, dôsledne odlišovať. Potom skladanie účtov, na tom sa zhudneme. Potom rovnaké zaobchádzanie s nariadeniami EÚ, to je ďalšia otázka, a tiež určenie toho, čo je systémové porušenie to sú hlavné otázky, ktorými sa zaoberá výbor AVKO samozrejme okrem ďalších. Všetci viete, že ak sa tento po, po, proces ukončí, budú tri e, výsledky. Poprvé rámec, spustený 11. marca 2014 potom to, čo sa robí na pôde e, rady a to, čo robíme my práve v tejto chvíli. E, ja si myslím, že ideálne by sa mali riadiť tými istými zásadami, čo sa týka chápania základných práv a právneho štátu. A to je tá kultúra právneho štátu, pán Kirkop, pretože ak by sa uberali e, rôznymi smermi, tak by to podkopalo dôveru celého procesu. Treba jasne povedať, že nie je, je tu právny základ e, článok 7 a, a konanie o porušenie, ale nič medzi tým. Takže čo sa týka postupov vo veciach právneho štátu, to sú politické iniciatívy s istými e, právnymi e, ašpiráciami a potom aj zmeny zmluvy, o ktorých hovoril pán Engel. E, nad tým treba si seriózne porozmýšľať Lisabonská zmluva určite nemôže byť poslednou zmluvou EÚ, ale kedy, v akom kontexte a taktiež musíme porozmýšľať nad e, konventom, e, ale to je niečo asi pre výbor. AVKO potom toto parlamentné stretnutie asi dosť priamočiare, e, technická organizácia, parlament by bol prizvaný národné parlamentný, parlamentný e, e, Rada Európy, parlamentné e, zhromaždenia a tak ďalej. Takže toto výročné parlamentné stretnutie by malo mať za cieľ vyjasniť ciele a to pravidelne. O, o, výmena názorov, čo sa týka postupov, úsmernenia pri, pri hodnotách, možno, že niektoré sa ani nedajú e, uplatniť a treba o tom podľa mňa hovoriť. Ideálne, a tu sa zhodneme s ostatnými, výklad e, právneho štátu. Pak to je vynikajúci nápad e, pani Intveld. Určite by sa o tom malo hovoriť a spoločná kultúra európskych hodnôt taktiež. Thank you very much, Mr. Ďakujeme pekne, pán Šoplin. Sophie zrejme hovorila, že bude vypočutie 22. februára spoločné Libe a AVKO, takže ďakujem, že ste aj vy pripomenuli. A ďakujem aj za príspevok. A teraz by som rád dal priestor poslancom na diskusiu, teda poslancom, ktorí nepripravili žiaden pracovný dokument. Ehm, myslím, že vás bude viac. Prihláste sa, prosím. A mm, začali by sme pánom Bonim. Kolegyne, kolegovia, dve minúty maximum, dobre? Ďakujem pekne. Ja prejdem do polštiny. Veľmi pekne. Ďakujem všetkým spravodajcom aj pani Ifeld za metódu, ktorou pracovala, pretože všetky tieto prezentované správy sú veľmi dôležité, inšpirujúce a stojí za to nad nimi pracovať. Samotná myšlienka, koncepcia, aby sme mali také mechanizmy, ako sa zasadzovať za právny štát a za základné práva sú veľmi dôležité. Zdá sa mi, že to, čo predstavil Frank Engel, keď hovoril o objektívnosti štátu, o politických rozhodnutiach, o podmienkach v prospech eh, stability a vzájomnej kontrole medzi inštitúciami a o mediálnej slobode, a o fungovaní mimovládnych organizácií celkom iste takým základom, čiže viete, ten vzor vládnutia, to by bol veľmi dobrý vstup a rámec pre tú celú správu. Ďalej je účinné aj to, čo, o čom hovoril pán Timothy Kirchhoff, a to je analýza dopadov regulácie vzhľadom na to, aká je situácia v jednotlivých členských krajinách. Je teda dôležité chrániť demokraciu demokraciu a právny štát. A takisto je treba spojiť tieto faktory. Podľa všetkého každá inštitúcia má teraz svoje e, vlastné predstavy po tretie, zdá sa mi, že je dôležité, aby sme nezabudali na individuálne práva a na zachovávanie individuálnych práv, o ktorých sme tu počuli po štvrté. Je to vynikajúca myšlienka toho paktu. Viete, to je taký živý charakter celého toho procesu. Je to partnerstvo všetkých participujúcich organizácií a takisto zapojenie E, partnerov z jednotlivých členských krajín. Musíme dbať o to, aby bol daný rámec pre fungovanie tohto paktu. Páči sa mi tá myšlienka ročného prehľadu, ktorý by bol k dispozícii stále. Nazdávam sa, že tá tabuľka, ktorá bude poukazovať na to, ako sa plní demokracia, alebo tie jednotlivé, ako sa plnia jednotlivé ukazovatele, to je určite potrebná vec. Aj keby tu boli rozdiely v interpretácii, tak viete, tá samotná debata medzi rôznymi inštitúciami, demokratické procesy pre právo veľmi poučná. Rovnako si myslím, že by sme mali uvažovať o zmenách zmluv, keď chceme mať silnejšiu Európu. No a pokiaľ ide o tú určitú bezradnosť, pokiaľ ide o plnú aplika- úplnú aplikáciu článku 7, chcem povedať, že bude potrebné sa zaoberať touto témou na možno tie nukleárne opcie, o ktorých sa tu hovorilo, no možno budeme musieť toto prediskutovať. Thank you, Mr. Bully. Um, just... Ďakujem, pán Bony. Ešte raz, kolegyne, kolegovia, pán Škripek, pán Kojejo, pán Rádev, pani Kaufmann a pani Loresten. Ešte niekto ďalší chce vystúpiť? Ak áno, prihláste sa teraz. A potom ešte pani Intvel to uzavrie. Ešte niekto ďalší, takže zoznam je týmto uzavretý. Takže pán Škripek, nech sa páči. Thank you, Mr. Chairman. Uh, thank you, Mrs. Intveld. Ďakujem, pán predseda, ďakujem aj pani Intveld, drahé kolegyne, kolegovia. Táto téma vytvorenie Európskeho mechanizmu pre demokraciu, právny štát a základné práva, toto je téma, ktorá ma veľmi zaujíma. Ten nápad je zaujímavý, ale mám nejaké naozaj seriózne otázky a pochybnosti, pokiaľ ide o praktické implikácie. Poprvé, pani Lunaček hovorila vo svojom dokumente, alebo hovorí o dôležitej otázke, o možnosti, že vzniknú protieurópske sentimenty v členských štátoch vzhľadom na tento mechanizmus zohľadňuje mechanizmus rozdielný prístup členov EÚ, pokiaľ ide o budúci vývoj EÚ? To je teda moja otázka. Suverené členské štáty nechcú nejakú politickú agentu, ktorá e, nie je vlastná im ich vlastným e, hodnotám, teda že nechcú ten scoreboard. Potom tie kritéria, ktoré sa použijú, Eh, som tiež znepokojený. Ja som čítal dokument pani Intveld a dočítal som sa, že ten rámec má byť transparentný a objektívny. Ale tie kritériá v dokumente uvedené nie sú, takže môžete mi prosím povedať, o aké ide a ako zabezpečíte, že tieto kritériá ten politický e, záujem e, ich je opodstatnený, ak spôsobujú protieurópske e, nálady. A potom ako merať, ako merať demokraciu. Je to systém s určitým prahom, ako napríklad v Nemecku, alebo systém, kde víťaz berie všetko, ako v Spojenom kráľovstve, čo je naozaj demokratické. A čo, ak nejaká legislatíva v členskom štáte je v referende zamietnutá. Čo potom? Potom otázky právneho štátu. Nechcem nejako zachádzať do podrobností, ale nedávna diskusia v jednej z členských krajín ukázala, že takéto prípady sú často veľmi politické. Demokraticky zvolená vláda si volí veci, ktoré sa nepačia niektorým komisárom, potom sú nejaké procesy a keď e, to robí zase vláda iného štátu, tak je to v poriadku. Mm, takže ako sa vyhnúť tomu, že ten mechanizmus sa stane nástrojom nejakých politických bojov? Spravodajkyňa hovorila, že mechanizmus vychádza zo zmluv o EÚ, konkrétne e, dodržiavanie ľudskej dôstojnosti a ľudských práv pre všetkých. A mm, ja sa však obávam, že základné ľudské právo týmto môže byť podkopané. Ide o právo na život od počatia k prirodzenej smrti. Ja by som bol rád, eh, keby eh, sme eh, toto riešili cel, celospektrálne na celom území EÚ. Čiže ako to bude s tými kritériami, ktoré sa použijú, ja by som bol rád, keby, keby ste mi toto mohli objasniť. To je všetko. Ďakujem. Pán Kojo, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. A ja sa chcem Sofi poďakovať. No, už toto také silné vyhlásenie? Áno, to je tá jadrová opcia. Chcem uh, sa teda poďakovať Sofii a povedať jej následovné. Myslím, že ten postup, ktorý si zvolila, je veľmi rozumný, presne z dôvodov, ktoré uviedla. Myslím si, že eh, diskusia, ktorá nás čaká, bude veľmi dôležitá. But not an easy issue. Thank you, Um, uh, I think there are... A. Sú tu východiska, na ktorých sa zhodneme. Poprvé, že nie sme iba hospodárske spoločenstvo, ale že sme spoločenstvom hodnot, mali by sme byť. Po druhé, myslím si, že e, sa zhodneme na tom, že sme veľmi prísni, keď e, sa niekto chce stať členom klubu, ale už problémy e, neriešime, veľmi nekontrolujeme, keď niekto už členom klubu je, či naďalej dodržiava všetky pravidlá. To platí pre Schengen. A Rovnako by sme mohli postupovať aj e, v prípade vnímania EÚ ako spoločenstva hodnot. A potom, mm, pán Šoplin to už povedal, mm, chýbajú nástroje, článok 7 a konanie pre porušenie, medzi nimi niečo chýba. Každý povedal, že článok 7 sa využíva ťažko a ak sa to nebude používať, tak to nemôže mať nejaký odstrašovací efekt. A Zhodneme sa aj na tom, že máme ústavné tradície, máme základné hodnoty a tiež sa zhodneme na tom, že ústavno právne národné otázky ovplyvňujú ústavnoprávny rámec a fungovanie EÚ. Na záver tri veci. Poprvé, súhlasím so Sofí v tom, že nemáme politizovať túto diskusiu, že máme byť veľmi obozretní. Viacerí poslanci sa týmto už zaoberali ak budeme príliš objektívni, tak e, nám môže ujsť podstata toho hodnotenia. Pri príprave takéhoto hodnotenia mm, nám však hrozí e, skloznutie k subjektivite a politizovanie našej diskusie. Frank Engel povedal a, súhla- povedal a súhlasím s ním, že niekedy ide o povahu štátu, um, nielen teda mm, demokratickosť postupov. Ja musím vám teda úprimne priznať, že som všetky pracovné dokumenty nečítal, iba niektoré. Rád by som prispel k dobrému výsledku, ale nie som veľký optimista pokiaľ ide o nejaké spoločné riešenie a možný konsenzus e, v našej inštitúcii. Ďakujem. Ďakujem. Teraz pán Radev. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa chcem poďakovať našej spravodajkyni za pracovné dokumenty, teda aj ostatným spravodajcom na tému vytvorenie Európskeho mechanizmu pre demokraciu, e, právny štát a základné práva. Asi viete, že Bulharsko a Rumunsko sú krajinami, kde sa zásady právneho štátu pravidelne kontrolujú. Robí to Európska komisia, už to bude o chvíľu 10 rokov, čo sme podrobení takýmto kontrolám, z ktorých vychádzajú správy. Ale komisia vychádza z trochu nejasných kritérií. Máme za každým viacero odporúčaní, ale aj tie sú relatívne vágne. No a práve preto si myslím, že je potrebné, aby sme mali jednotný mechanizmus EÚ, v tejto oblasti taký mechanizmus, ktorý by sa uplatňoval rovnako na všetky členské krajiny. Mechanizmus, ktorý by zahrňal jasné, merateľné kritériá, ktoré sa budú uplatňovať na všetky členské krajiny. A tiež nad sankciami sa musíme zamyslieť. E, tie nemôžu byť e, zavadzané z politických dôvodov, nie vždy iba na obnovenie fungovania právneho štátu. Dámy a páni, bez pochyb mechanizmu spolupráce a overovania, ktorý sa uplatňuje na naše krajiny, že tento je potrebné zrušiť teda na Bulharsko a Rumúnsko, lebo je dôležité, aby Európska komisia pristupovala ku všetkým krajinám rovnako a vytvorenie tohto mechanizmu je práve správnym krokom týmto smerom. Ďakujem. Teraz Silvi Ivon Kaufmann. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Ja mám len zo pár pripomienok. Jasné, že sa chcem poďakovať Sofii ako spravodajkyne a teda ostatným kolegom, ktorí sa intenzívne zúčastňujú tohto procesu. Ja osobne mám pocit, že sme len na začiatku diskusie a tie témy, ktoré jednotliví kolegovia načetli, sú naozaj veľmi široké, sú veľmi komplikované. Máme politické otázky právne a ďalšie. A myslím si, že v priebehu toho procesu, keď chceme teda hlasovať o nejakej správe, musíme si zadefinovať presne, čo je konkrétne predmetom našej diskusie, keď hovoríme o mechanizmu, teda čo máme na mysli pod týmto mechanizmom. Napríklad, aký bude vzťah medzi tým, čo už máme, pokiaľ ide existujúce procesy, agentúry, nástroje, aký je vzťah teda medzi tým, čo už máme a tým mechanizmom e, podľa nášho ponímania chceme niečo skutočne nové, alebo ide o, o ďalší rozvoj existujúcich mechanizmov. Toto je podľa mňa zásadné rozhodnutie, ktoré musí padnúť. Lebo keď sa pozriem na nejaké návrhy, napríklad nezávislé nové inštitúcie, nová inštitúcia, Hm, sa tu navrhuje v dokumentoch, tak e, je evidentné, že takéto rozhodnutie ešte prijaté nebolo a hm, myslím si, že je to potrebné. A tiež nie je jasné, e, či to pôjde cestou zmeny zmluvy alebo nie. To, čo povedal pán Šoflín, je jasné, že Lisabonská zmluva nie je e, poslednou zmluvou a že zmeny zmluvy budú. Áno, ale pokiaľ ide o to zameranie nášho smerovania, hm, tak si myslím, že zmeny zmluvy, to by nemala byť prvotná otázka, ale to, čo povedal pán o chybajúce mechanizmy v súvislosti s článkom 7, e, teda tá medzera, ktorú on spomínal. Čiže ako tie chybajúce mechanizmy nahradiť nejakým mechanizmom, ktorý sa teraz pripraví. A Charta základných práv ako téma. Veď aj to je široké pole so všetkými ustanoveniami charty. Ale listáva otázka, chceme zmeniť e, pôsobnosť tejto charty? Keď sa pozrieme na 150 článok, áno, taká možnosť je, ale pôsobnosť charty sa týka európskych inštitúcií. Z definície to vyplýva, netýka sa to členských štátov, ale iba v prípade aplikovania európskeho práva v členských štátoch. A ak chceme, aby sa charta týkala aj členských štátov, bude budú s tým e, spojené aj inštitucionálne problémy, organizačné problémy. Čiže je fajn, že bude aj vypočutie na túto tému, kde sa dozvieme viac Mm, ale myslím si, že je teraz na nás, aby sme eh, naozaj veľmi koncentrovane sa nad týmto zamýšľali, aby sme vytvorili naozaj dobrý rámec a naozaj konkrétny návrh Európskeho parlamentu v konečnom dôsledku. Ďakujem pekne, Silvi Ivon. A teraz pani Loresten. Mm, ďakujem pekne. Pani tu už spomínala, že v Rade Európy s tým už majú skúsenosti. Ja som bola členkou poradného výboru pre ochranu menšín. 8 rokov som pôsobila v tejto funkcii a zo skúsenosti podľa mňa vyplýva, že takýto mechanizmus by bol plodný aj v prípade, keby reagoval do určitej miery aj na úrovni členských štátov lebo logickým partnerom by pre nás bol národný parlament, parlamenty v členských štátoch. Je potrebné tvoriť spoločnú kultúru, ale to ide iba v diskusii, v kritické reflexii. Možné to je. Ale iba v prípade takéhoto dialogu a kritickej reflexie, čo je na jednej strane tá hodnota sa tabulka, scoreboard a jasné kritériá, ako rámec a na druhej strane kritická reflexia v národných parlamentoch, lebo kultúra tá sa nevyvíja inak než prostredníctvom komunikácie a diskusie. Skúsenosť teda je, zmluvy sú rámcom, agentúra pre základné práva tiež môže prispieť, pokiaľ ide o monitorovací proces, takže možné to je, ale veľmi sa to líši od toho, čo máme teraz. Nede o nejaké trestanie niekoho. Ide o zapojenie všetkých členských štátov do takejto reflexie. A ak tieto budú súhlasiť, ak sa rada pridá tomu pochopeniu, že ten proces je pozitívny a negatívny, tak sa nebojím žiadnych protieurópskych nálad. Práve naopak, ďakujem. Briefly, Mr. Jurek, Ďakujeme pekne záverom, pán Jurek. Ďakujem pekne. Bola to veľmi zaujímavá diskusia. Mohli by sme veľmi dlho diskutovať o základných právach. Ale ja by som chcel hovoriť o dopade toho, o čom diskutujeme. Budeme hovoriť, môžeme hovoriť o ratio legis, toho, ako funguje člá, článok 7 e, v Maastrichtskej zmluve, ako potom vyzerá v Lisabonskej zmluve jediným orgánom, ktorý má realizovať všetky aktivity týkajúce sa zásad v článku 2, bude Európska rada budú naše členské krajiny, ktoré spolupracujú. No viete, filozoficky je to vlastne tak, že sme sa dohodli na spoločnom osúde, čiže napriek rozdielom, ktoré medzi nami fungujú, uvedomujeme si to všetko, čo nás rozdeľuje. Napríklad veľmi často vzniká dojem v tejto sále, že sme jedno, že máme jeden názor, pokiaľ ide o homosexuálov, ale či napríklad Chorváti alebo Slováci alebo Slovinci, ktorí hlasovali v ostatných referentách, či súhlasia s tou jednomyselnosťou, či majú rovnaký názor na základné práva či chceme vylúčiť, keď budeme mať tento mechanizmus, ktorý bude nutiť členské krajiny, a je predsa demokratické krajiny, no sotva e, dosiahneme zhodu. Pani Ulrike Lunaček o tom hovorila budeme musieť mať veľmi dôležité nástroje v Európskej únii a v, čl- v členských krajinách. Tak kľúčová otázka, na ktorú budem musieť odpovedať, je to, či napriek rozdielom medzi nami budeme zdieľať spoločný osud. Nuž ak nie, tak Európska únia sa čoskoro rozpadne respektíve stratí možnosť spoločne konať. Ďakujem. 26. tohto mesiaca budeme mať prezentáciu. A teraz by som poprosil Sofiu o záver tejto diskusie. Je to fascinujúca diskusia. Pani Kaufmann má úplne pravdu, že sme mali na začiatku tohto procesu, ale myslím si, že je to dôležitý proces. Myslím, že vám nehovorím nič nové, keď poviem, že ja uh, osobne si myslím, že je dobré, keď vedieme politický boj alebo súboj alebo politickú zrážku. Ja to mám rada, ale teraz e, som pyšná, že som členkou Európskeho parlamentu. Ukazuje sa, že je toho ďaleko viac, čo nás spája, ako to, čo nás rozdeľuje. Čiže napriek rozdielom, ktoré možno máme Ne, nebudem zachádzať do všetkých detajlov, ale to, čo povedala pani Kaufmann, bude tu celá paleta konkrétnych návrhov. Ak si prečítate pracovné dokumenty, Carlos, naozaj prečítajte si to, je to dobré čítanie, je to dobrá vec. A prečítate si množstvo konkrétnych návrhov v týchto dokumentoch Niektoré veci sú protirečivé, menej ako by ste si mysleli. Budú tu také odporúčania, aby sme realizovali veci po krokoch, teda krok po kroku. No možno niektoré veci vyžadujú e, zmeny e, zmluvy, no ale vieme, že sa tak neudeje dnes, tak musíme sa pozrieť na to, čo môžeme spraviť dnes, čo sa dá urobiť v súčasnej zmluve alebo so súčasnou zmluvou. Budeme potrebovať aj legislatívne návrhy. Jedna z najdôležitejších vecí, ktorú chcem ja osobne dosiahnuť, je teda mm, ročný, taký ročný cyklus diskusie s národnými parlamentami. Ja si myslím, že tam dotvárame e, hodnoty. No potom je to e, tá spoločná diskusia, na základe ktorej sa potom aj dotvára to spoločenstvo občanov odpojujem aj na to, čo povedal Carlos Coelho. Veľa sme počuli o tvorbe kultúry, právneho štátu a základných práv, takže dialog, verejná diskusia a to spoločné dotváranie eh, hodnôt. Ale tam budeme potrebovať aj sankcie, samozrejme ale e, sankcie sa nebudú vnímať ako niečo, čo je zvonku. To bude logický dôsledok procesu. Ak všetci súhlasíme s určitými hodnotami a keď jeden člen rodiny tieto hodnoty nerešpektuje, tak tu bude sankcia nástroj. Článok 7 sa považuje za niečo externé. Je zaujímavé, čo povedala Ulrike, že to považujeme za niečo, čo vedie k tomu, že Európsku úniu považujeme ako za, považujeme za nepriateľa. Ale to nie je tá myšlienka. Predsa Európska únia nemá byť externým nepriateľom a Európska únia to sme my, treba povedať. Uh, tento proces je dôležitý, tvorba hodnôt nie je niečím, čo robíme hlasovaním, je to perma- permanentný proces. Chcem ubezpečiť pána Jureka, možno nesúhlasíme tie isté hodnoty vo všetkom, možno je to ináč vo vašej krajine, v mojej krajine, je to tak v každom spoločenstve Takže to dotváranie zdieľaní hodnôt, no keď to zdieľa väčšina obyvateľstva, takže to je tá dôležitá vec, že to je spoločenstvo, ktoré obhajuje svoje hodnoty. Vďačím všetkým eh, spravodajcom. Budem sa to snažiť zaintegrovať do jedného jediného dokumentu. Ďakujeme. Áno, bola to veľmi inteligentná diskusia. Ďakujem pekne, kolegyňa a kolegové, aj za vašu disciplínu. A teraz sa dostávame k bodu 26. A to je služobná cesta ad hoc výboru Líbe do Pekingu v dňoch 2. 6. novembra 2015 pani Gal bola šéfkou, teda vedúcou tejto služobnej cesty. Pani Kinga Gal teraz bude prezentovať túto správu zo služobnej cesty. Tak nech sa páči ešte jednu sekundičku, aby sa všetci usadili. Kolegyne a kolegovia, ak chcete odísť z miestnosti, tak prosím, odíďte ticho. Kinga, nech sa páči, máš slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Keďže správu ste dostali, nebudem zachádzať do detajlov tejto služobnej ceste podstate všetko je detailne zaznamenané v tomto návrhu správy. Ja by som rada stručne spomenula, ako viete, náš výbor bol pozvaný Národným kongresom v dňoch 2. 6. novembra partner, a s našimi partnermi, s čínskymi orgánmi sme chceli prediskutovať celú otázku výrobkov vyrábané e, v Číne, potom e, o čínskych e, organizáciách zapojených do detskej pornografie, ďalej o organizáciách zapojených do páchania Eh, organizovanej kriminality. Potom to bola celá otázka kybernetického zločinu, kybernetickej kriminality. Kolegyňa, kolegovia, keď sa chcete rozprávať, prosím vás vonku. Čiže tu je otázka kybernetickej bezpečnosti, ochrany osobných údajov. Tam sa, to sa ukázalo takmer na všetkých našich zasadaniach. Diskutovali sme ďalej nedávno prijatej prijatom zákone o národnej bezpečnosti. Mali sme veľmi užitočný briefing e, veľvyslanca Európskej únie, pána Švajsguta. Podal nám veľmi komplexný obraz o situácii, takže už od začiatku bolo jasné, e, že budeme nachádzať otvorenosť na strane čínskych orgánov, teda v tých otázkach, o ktorých má čínska strana záujem napríklad ako je boj proti závažnému zločinu, mali sme dlhú diskusiu. Takto by som povedal, všetky diskusie boli veľmi dlhé a veľmi vyčerpávajúce. Hovorili sme napríklad eh, s ministrom kybernetického priestoru Ďalej sme hovorili o rôznych otázkach kybernetickej bezpečnosti, hovorili sme o tom zákone o národnej bezpečnosti, ďalej sme hovorili e, s dvomi predstaviteľmi zahraničného výboru Národného zhromaždenia. To bolo vlastne stretnutie na najvyššej úrovni. Mali sme veľa zaujímavých tém E, diskusí na tému bezpečnosti. Hovorili sme o prijatom zákone, teda tento zákon bol prijatý e, v oktobri, potom bola téma psychotropické látky. Takže je to situácia, ktorá predstavuje pre nás problém pri kontakte s Čínou. Podpredseda nám prezentoval jednotlivé druhy e, politiky, ale ja, my sme mali záujem hlavne o e, bezpečnosť ús, osobných údajov a mali sme takisto záujem o otázky e, kybernetickej bezpečnosti. V tejto súvislosti treba povedať, že sa pracuje na legislatíve v oblasti drog a na otázkach, ktoré sa vzťahujú ku mandátu Líbe. Niektorí kolegovia sa stretli s, no, s novinármi, obajcami ľudských práv a hovorili o problematike ľudských práv a o e, slobode vyjadrovania v Číne. No čo môžem povedať komplexne? Ako som povedala, všetko nájdete v tejto správe, ale chcem povedať, že to bolo veľmi zaujímavé, veľmi vyčerpávajúce viesť tieto diskusie. Videli sme, že ich eh, prístup je troška iný. Ale eh, keď išlo niektoré otázky, tak dominoval ich eh, záujem budeme musieť byť konkrétni a mali by sme, sme začať so spoluprácou v konkrétnych oblastiach, kde by malo dôjsť ku zlepšeniu. Chcem sa poďakovať členom tejto delegácie za veľmi dobrú atmosféru, ktorá vládla medzi členmi tejto služobnej cesty. Mali sme veľmi aktívnych členov, ktorí kládli veľmi zaujímavé otázky. Takže mm, nadobudli, naša, naši partnery nadobudli veľmi dobrý dojem z nášho výboru LIBE. Chcem sa poďakovať sekretár, sekretariátu, keďže uskutočnili ohromnú prácu. Vrátili sme sa síce vyčerpaní, unavení, ale myslím, že bolo pre nás zaujímavé pozrieť sa na ten iný zaujímavý prístup Ďakujem pekne, Kinka. Chcú sa vyjadriť ešte ďalší členovia, ktorí sa zúčastnili tejto cesty. Chcem sa poďakovať eh, Kinge za tú jej vedúcu rolu. Bola to veľmi intenzívna práca. Chcem zdôrazniť, teda vychádzať z toho, čo Kinga povedala, čo vysvetlila, že e, musíme, musíme mať e, také interaktívne väzby na Čínu. Áno, oni sú otvorení, dôkazom toho je pozvanka. Ale viete, to je dlhodobá práca, pretože parametre sú rozdielne a ja žasnem, keďže sme tam strávili veľa času. Hovorili sme napríklad o, o ochrane údajov, napríklad v súvislosti so Spojenými štátmi, ale keď sa pozrieme na Čínu, napríklad navštívili sme jednu firmu a tá funguje už v našom aparáte, keďže dostávajú od nás zmluvy, čiže to úplne nekompatibilné vôbec e, e, nerešpektujú, nerešpektujú e, zákon o ochrane údajov, teda ani naše, ani vlastné právo. Čo znamená Huawei? vy ste vedeli, to znamená čínska prosperita, to je už dosť výpovedné. No a iste že to je také zjednodušenie. Ide tu tiež o otázku kybernetickej bezpečnosti. Ja by som sa teda chcela pozrieť, aké zmluvy má táto firma, aký dopad to má na ochranu údajov a takisto na obavy súvisiace s bezpečnosťou, ak berieme do úvahy strategické zóny, my to úplne zanedbávame. No a potom je ešte otázka drog. Kinga tiež už o tom hovorila. Bolo to pre nás veľmi aktuálne nové psychologické látky. My sa musíme uh, E, skontaktovať s, Čína, s Číňanmi. No, sú také prístupy, kde sa hovorí, dobre, robí sa to prostredníctvom internetu. To nie je náš problém, to je váš problém. No a samozrejme, že to vyžaduje práve tú interakciu s Číňanmi. Ďakujem pekne, Ana. A ešte Monika. Vážený pán predseda, budem stručná. Srdečne sa chcem poďakovať e, pani Kinga Gál e, za to celé vedenie služobnej cesty. Bola to veľmi zaujímavá cesta, kde sme mali naprosto plný terminový kalendár, podľa ktorého e, sme sa ktorému sme sa prispôsobovali. No dobre, istý, isté body môžeme kritizovať, pokiaľ ide o e, e, rozvoj Huawei, to je ten podnik, ktorý sme navštívili, ktorý sa za, zaoberá sieťami pri telefonickej komunikácii a pri internete. Ďalej isté formy správania, pokiaľ ide o ďalší rozvoj čínskeho hospodárstva, aký to bude mať na nás dopad, aké to bude mať dôsledky pre nás, teda pre Európsku úniu, akých partnerov máme, akých spojencov máme. Tie hodnoty, ktoré považujeme za dôležité, by sme mali vedieť presadiť. No, viete, E, my sme sa dostali s tými hodnotovými predstavami skôr do menšiny a strátili sme tú väčšinu, ktorú sme mali v minulosti. Takže považujem za veľmi dôležité, aby sme sa pozreli na ten azijský, respektíve čínsky svet s ich predstavami. No, budeme musieť s tým polemizovať pre mňa osobne. Bolo zaujímavé, teda mám aspoň taký dojem, že dochádza ku zmene orientácií v Číne. Je tu e, taká retorika o silnejšej, o silnejšej e, Číne a že sa ich teda nedotýkajú tie nové E, psychotropné látky, čiže na rozdiel od toho, o čom sa na e, svetovej úrovni hovorí, že sa hovorí predsa o boji proti takýmto látkam, čo je veľmi dôležité, aby sa lepšie zvládal trh aj u nás. Takže boli to veľmi zaujímavé rozhovory. Zaujímavý bol aj ten bod, teda téma terorizmu Nuž už tam zaznamenávame určite, určité znepokojenie v Číne. V Číne prichádza ku mm, etnickým, náboženským sporom. Čína je obrovská krajina, kde toto vyvoláva znepokojenie. No a na to, aby sa ukludnili tieto konflikty alebo ich ohnízkam, Čiže tak, ako to my chceme riešiť v Európskej únii, no s tým nesúhlasia, ale teda je to aspoň ochota na boj proti terorizmu a proti e, závažným dopadom. Pán predseda, je veľmi zmysluplné zaoberať sa Čínou a mať e, predstavu o tom, ako Čína uvažuje. Je to pre nás dôležité, pre nás v Európskej únii. Ďakujem pekne. Opäť ďakujem Kinga za to, že si predsedala e, tejto delegácii aj za správu. Teraz bod 27, kolegovia, prezentácia generálneho riaditeľa pána Rojteho z generálneho riaditeľstva HOME. E, prosím, poďte sem na pódium, uvediem ten bod. Správa teraz bude informovať o implementácii Európskej readmisnej dohody. E, ide o vzťahy s Tureckom. Komisia pravidelne informuje Európsku Európsky parlament o uzavretých e, readmisných dohodách a potom e, každý pol rok e, informuje o uplatňovaní, hlavne vo vzťahu s prácou e, spoločného, spoločných výborov pre readmisiu. Čo sa týka e, Turecka, naposledy sa o tom hovorilo 19. januára 2016. 1. októbra 2014 táto readmisná dohoda nadobudla účinnosť, potom ako parlament e, dal svoj súhlas. Už sa uplatňujú readmisie a bude e, sa to týkať aj príslušníkov tretich krajín 3 roky po nadobudnutí účinnosti dohody, čiže 1. oktobra 2017. Bola tu konferencia, na ktorej EÚ a e, Turecko e, povedali, že od 1. júna 2016 sa má táto zmluva plne začať uplatňovať. Dúfam, že to stíhate slenovať. E, komisia včera navrhla, e, minulý týždeň navrhla potrebné implementačné opatrenia, tak aby táto dohoda mohla naozaj byť plne platná od júna 2016. Teraz e, dostane slovo pán Matias Ruete. Ďakujem za to, že ste nám k dispozícii. Sú to dôležité témy komunikácia s komisiou je pre nás dôležitá, takže ešte raz ďakujem za to, že ste dnes medzi nás prišli a máte slovo. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, vážený Klód, vážení poslanci, poslankyne Európskeho parlamentu. Je mi potešením tu byť. Dúfam, že sa nebudete na mňa hnevať, keď eh, o tejto téme hovorím možno častejšie, ako sme sa dohodli. Naposledy som tu bol, tuším, 30. novembra a hovoril som o týchto otázkach a pokúsim sa vám opísať e, situáciu v vzťahu so všetkými readmisnými dohodami, e, vzťahu s politikou návratov a možno sa zameriam na dve e, posledné zasadnutia tohto výboru s Pakistanom a Tureckom. Navracanie riadných migrantov je súčasťou udržateľného spravovania e, migrácie, o tom nie je pochyba, všetci sa zhodneme na tom, že sa musíme uistiť o tom, že tí, ktorí e, majú nárok na medzinárodnú ochranu, aj chránení v EÚ budú. Tí, ktorí však takýto nárok na medzinárodnú ochranu nemajú, musia byť vrátení. Poznáte čísla, teda, čo sa týka rozhodnutí o návratoch, celkovo iba 40 týchto rozhodnutí o návrate sa mm, aj uplatní v členských krajinách. Uvediem iba niekoľko číslo, čo sa týka návratov, e, pretože si myslím, že je to dosť dôležité vedieť. Udáva ich Eurostat. 192 tisíc návratov uskutočnených v roku 2014, z toho 168 tisíc, 169 tisíc, pardon, do e, tretích krajín. Takže e, niekoľko navratov sa tie aj v rámci EÚ, ale v zásade to predstavuje 40 celkových rozhodnutí o návrate v EÚ. E, Zintenzívnili sme naše snahy v oblasti readmisí. Úzko spolupracujeme s krajinami, ktoré majú readmisné dohody z EÚ a keď sa pozriem na celkové čísla, na percentá návratov do krajín, s ktorými máme readmisné dohody, tak tie čísla sú lepšie v mnohých prípadoch. Naposledy, keď sme hovorili o Turecku, tak to bolo e, tesne po samite EU-Turecko. E, zaktivoval sa spoločný akčný plán 29. novembra. Ja som tu bol 30. E, novembra. Odtedy Turecko už prijalo dôležité opatrenia, čo sa týka uplatňovania spoločného akčného plánu Mm, bola tu, eh, bol tu posun pri pláne pre uvoľnenie vízového styku. Snažíme sa plne uplatniť eh, dohodu o readmisii medzi EÚ a Tureckom a predseda už spomenul, že sa snažíme eh, to uplatniť aj na príslušníkov tretich krajín. Turecká strana sa snaží otvoriť trh práce sírčanom. Máme aj isté vízové e, povinnosti opäť sa vzťahujú na sírčanov, ktorí e, cestujú nie po súši, ale po mori alebo e, letecky. A potom je tu aj samozrejme otázka nezákonného pristahovalectva. Dnes by som sa rád zameral na opis e, situácie vo vzťahu s riadmyslnou dohodou. Ako viete, nadobudla účinnosť v roku 2014 a odvtedy došlo k dvom zasadnutiam výboru v júli 2014 a potom 19. januára 2016. Niekoľko opatrení s cieľom zlepšiť radmísnu dohodu bolo schválených na stretnutí 19. januára. Zdôraznili sme e, potrebu konať rýchlejšie a účinnejšie pri readmisiách rozšíriť to aj na príslušníkov tretich krajín od júna tohto roku. Na to je zameranie na uplatňovanie existujúcich bilaterálnych readmisných dohôd. Také máme s Rumunskom, medzi Rumunskom a Tureckom, medzi Gréckom a Tureckom, a máme aj doložky, ktoré sa veľmi podobajú e, povinnosti o readmisii medzi Bulharskom a Tureckom. A zamerali sme sa pri readmisnom postupe e, hlavne na e, Grécko. Na papieri, povedzme, sme, ak sa nemýlim, mali situáciu, kedy zhruba bolo 12 tisíc požiadaviek o návrat zo strany Grécka na Turecko. Viac ako 4 tisíc bolo prijatých Tureckom a zhruba 50-60 sa potom aj skutočne zrealizovalo. Prečo? ak to môžem tak vyjadriť, je za tým byrokracia. Pretože keď žiadate o readmisiu a e, e, dostanete odpoveď e, veľmi neskoro, aj keď je pozitívna, tak to neznamená, že tí ľudia tam ešte stále sú. A, a teda, že môžu byť aj vrátení. Čiže niečo sa zlepšilo, pretože turecká strana si uvedomila, že implementácia readmisnej dohody bude akýmsi testom pre príslušníkov tretich krajín a to sa potom e, bude alebo sa prepojí s postupom uvoľnenia vízového styku. Boli isté bilaterálne výbory medzi Gréckom a Tureckom zorganizované. Obe strany e, prizvali aj komisiu. Tuším 24. decembra decembra, hovorí rečník. E, potom pred pár dňami e, druhýkrát, takže uvidíme, ako sa táto bilaterálna riadmyslná dohoda e, v skutočnosti uplatňuje. A čakáme, ako, ako sa to bude môcť uplatňovať v kontekste Európskej dohody na príslušníkov tretich krajín. Treba e, naďalej vyvíjať tlak a sledovať celkovú situáciu a preto sme sa e, zhodli na tom, že ďalšia e, redmisná dohoda, teda výbor, pardon, bude už v máji e, v Bruseli naposledy, to bude, bolo v Ankare, ďalší krát to bude v septembri a e, bude sa hodnotiť uplatňovanie e, readmisnej dohody. Potom Pakistan. Pakistan bola vždy dôležitá krajina v kontexte readmisie. Ak sa pozriete na čísla 2015. Uvidím iba niekoľko príkladov. Mm, iba v Grécku to bolo viac ako 20 tisíc nezákonných prekročení hraníc pakistánskymi štátnymi príslušníkmi. Takže sa musíme ubezpečiť, že riadmisná dohoda s Pakistanom funguje dobre. Nadobudla účinnosť v roku 2010 fungovala celkom dobre až do roku 2014, kedy e, miera návratov predstavovala zhruba 52%, porovnaní s tým 40-percentným priemerom, ktorý som už spomenul, ale spolupráca sa výrazne zhoršila mm, v uplynulých mesiacoch a máme pocit, že Pakistan ako keby úplne pozastavil uplatňovanie readmisnej dohody. Komisár Avromopoulos bol v Islamabáde 23. novembra dostal prísľub ministerstva vnútra ako aj e, zahraničných vecí. Žiaľ, e, no, e, let, ktorý zorganizoval Frontex, smeroval do Pakistanu, ale viacerí na palube nemohli vystúpiť, museli sa vrátiť do Aten. A veľa sa hovorilo o tom, že Pakistan chce prehodnotiť hlavne doložku o príslušníkoch tretich krajín e, v tejto dohode. Ja som sa teda trošku obával e, schôdze e, readmisného výboru 2. februára. Môžem vám však povedať, že táto schôdza, na ktorej sa zúčastnili viacerí pozorovateľia z členských krajín, táto schôdza prebehla skôr pozitívne a my sme mohli hovoriť o veľmi konkrétnych e, krokoch e, v kontexte uplatňovania readmisnej dohody EU-Pakistan, vďaka čomu mm, budeme môcť e, posunúť sa vpred aj pri celkovej readmisnej politike s Pakistanom. Nemajú to ostať iba sluby na papieri. Ja už som sa dohodol s mojim pakistanským partnerom, že bude ďalšie zasadnutie riadmisného výboru opäť v júli, aby sme mohli zhodnotiť túto realizáciu. Treba e, naďalej vyví, vyvíjať tlak a snažiť sa získať e, informácie o členských krajinách konfrontovať tretie krajiny s faktami, číslami a potom sa pokúsiť dohodnúť na postupe. Viete veľmi dobre, že sa pozeráme aj na celkový účinnejší postup eh, pre uplatňovanie readmisných dohod na európskej úrovni. Spolupracujeme s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť, s komisárom pre rozvoj a ostatnými mm, kolegami z oblasti obchodu, aby sme hovorili o tom, čo sa e, všeobecne nazýva viac za viac a menej za menej. Urobili sme tak aj interne vo vzťahu s viacerými krajinami. Pán predseda, ak mi ešte dáte trošku času, tak vám môžem povedať niečo o ďalšej readmisnej dohode krajiny východného partnerstva a Rusko. Tu e, readmisné dohody fungujú skôr dobre. Sú tu skôr e, vysoké čísla. Rusko 2014 za 2015 ešte to nemáme 73%, teda Ukrajina 81%, Moldavsko 71%, čiže vysoko nad európskym priemerom, čiže skutočne vykonané rozhodnutia o návratoch. Máme veľmi dobrú spoluprácu s Gruzínskom, aj keď e, nemáme konkrétne teda máme konkrétne čísla, ktoré sú nižšie ako tie, ktoré som už uviedol, 56%. S Gruzinskom máme celkom dobrú spoluprácu. Uh, hlavne pokiaľ ide o elektronickú platformu. O tej hovoríme aj e, s pakistánskymi e, úradmi spolu s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu, čiže využitie e, elektronického systému. 13 členských krajín plus Švajčiarsko túto platformu vo vzťahu s Gruzínskom už využia, potom Arménsko a Azerbajdžan E, tu e, dohoda nadobudla účinnosť v septembri 2014. V prvom roku miera readmisie by mohla byť lepšia. Uvidíme však, ako to bude v roku 2015. A zorganizujeme spoločné readmisné výbory spolu s Arménskom a Azerbajdžanom ešte pred eh, letom. Východný Balkán. Celková eh, readmisná miera je vysoká. Albánsko 86%, Bosna Hercegovina 65%, Čierna hora 53%, Srbsko 79%, bývalá republika eh, Kosova 43%, tesne nad priemerom. Ešte nemáme čísla za rok 2015, ale mali by sme ich mať v marci, takže vám ich potom mm, poskytneme. Spoločne 17 e, readmisných dohôd e, rokujeme e, s štyrmi krajinami o readmisii obávam sa, že nemôžem hovoriť o žiadnom pokroku, či už vo vzťahu s Čínou, Marokom, Tuniskom alebo Alžírskom. Čo sa týka mandátov, ale opäť treba mať na pamäti to, to heslo viac za viac, menej za menej. A pracujeme aj na potrebe, e, na vyhodnotenie potreby readmisných dohod s inými krajinami. Takže toľko, pán predsedajúci, e, k opisu aktuálnej situácie. A teraz som k mm, dispozícii, ak by boli nejaké otázky. Ďakujem pekne za dôležitú prezentáciu a myslím si, že reakcia poslancov bude rovnako dôležitá. Koordinátori, najskôr pani Homer a potom pani Sipel. Áno, ďakujem pekne za naozaj veľmi exaktnú správu. Pokiaľ ide o tie čísla, tak ja e, tam vždy mám trochu problém. To možno preto, lebo tie čísla nie sú kompletné, e, tie skutočné čísla e, sú často oveľa vyššie ako tie oficiálne. A to je aj moja otázka, do akej miery sa e, v jednotlivých štátoch darí držať prehľad o celkovom počte migrantov a utečencov, lebo tie čísla, ktoré dostávame, sa dosť lišia podľa toho, z akého zdroja k nám prichádzajú. To je prvá vec. Druhá vec readmisia. Vy ste presne pomenovali jeden problém a to, že dosť veľký počet registrovaných, keď teda potom z postupu vyplynie, že sa majú vrátiť, tak potom zrazu zmiznú, nedajú sa nájsť. A toto je problém, pretože readmisia sa dá realizovať iba vtedy, keď môžeme garantovať, že tie osoby naozaj budú k dispozícii na tú readmisiu, čiže aké opatrenia zamýšľa komisia prijať spolu s členskými štátmi, aby sa vyhli tomu, že ľudia mm, zmiznú, ale sú potom aj zraniteľní a zneužiteľní kriminálnymi organizáciami, ktorí e, sa snažia takýchto ľudí v tejto šedej zóne využívať e, na svoje účely a potom je to negatívne pre obe strany a mm, nie na ich prospech. Tretia otázka, a tá už je posledná, tá sa týka Maroka a Alžírska. Je tu nejaká nevôľa na ich strane, alebo len tie rokovania sa ešte nepohli? Mňa by zaujímalo, čo to spôsobuje. Ako si mám vysvetľovať tú poznámku, ktorú ste predtým povedali. Ďakujem, pani Holmajer, za stručnosť. Keby som mohol poprosiť každého, aby sa držal maximálne dvoch minút, lebo do 18.30 máme sálu a kolegovia sa chcú ešte vedieť k ďalšiemu bodu inteligentných hraníc. Mňa mrzí, že to tu tak meška, je to naozaj moja chyba nikoho iného. Pani Sipel, do tých dvoch minút poprosím. Áno, ďakujem. Ja si myslím, že by ste mali ten rečnícky čas takto jasne ohraničiť už pred prvým rečníkom, než pred druhým, to by bolo dobre. Ale ona nehovorila ani dve minúty, takže išla príkladom. Čiže kvôli nej vlastne máte teraz iba dve minúty kvôli tomuto príkladu. Dobre, dúfam, že to sa tomu ročníckého času nepočíta. Ja mám takú poznámku na úvod. Keď sa hovorí o azylovej politike, myslím si, že tam je potrebné zlepšiť hlavne registráciu. Toto je zásadné. A vo všetkých členských štátoch sa dá situácia zlepšiť, pokiaľ ide o registráciu. To je prvá vec. Druhá vec. Ak ľudia, či už s registráciou alebo bez nej, zmiznú, máme prosím nejaké čísla o tom, či e, sú obeťami napríklad obchodovania s ľuďmi, alebo mm, si nájdu nejakú možnosť ilegálne pracovať a prečo toto nie sme schopní kontrolovať pretože toto nie je legálne ani v prípade tých, čo nie sú utečencami, takže, alebo ktorí sú uznaní ako utečenci, takže uh, pokiaľ ide o readmisiu, tam tie percentá, čo dostávame, sú veľmi odlišné. Na jednej strane rozhodnutie o readmisii a potom implementácia toho rozhodnutia. Čiže vieme, kde tá medzera ľudia zmiznú, alebo sú tu nejaké humanitárne dôvody, ktoré nám bránia v realizácii readmisného rozhodnutia, alebo krajiny pôvodu nie sú ochotné ich prijať týchto svojich vlastných občanov, alebo je to spôsobené inými dôvodmi. Alžírsko, Maroko a ďalšie krajiny to je otázka, ktorú už položila kolegyňa Holmajer. Chyba tam ochota, alebo nie sú schopné zvládať tie readmisie. Toto keby ste mi vedeli povedať. Ďakujem. Ďakujem, Birgit. Teraz Žerár. Žerár. Žerár Dotre. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať generaliteľovi za jeho vystúpenie, ale mám pre ňoho otázku. Vy ste parlament požiadali, aby sa vyjadril k zoznamu krajín pôvodu, ktoré sa považujú za bezpečné. A Turecko tam je. Bezpečná krajina to je taká, kam môžeme vrátiť občanov, a osoby, ktoré žijú na tom území. Áno, tie veľké prílevy, ehm, na to, to nám veľmi nepomáha. Prečo Turecko na tomto zoznáme? Veď e, nemáme žiadnych tureckých občanov, ktorí by u nás žiadali o azyl. Ale tuším ste pochopili, že toto nie je adekvátny nástroj a v nedávnom oznamení nás informujete o tom, že ste toho názoru, že Turecko je tretia krajina, ktorá je bezpečná. Tretia krajina, nie krajina pôvodu. A vyzývate členské štáty EÚ, aby postupovali rovnako. Takže prečo je to preto, lebo keď je to tretia krajina, ktorá je bezpečná, tak tam členské štáty e, môžu e, byť toho názoru, mať za to, že keď niekto prichádzajúci odtiaľ e, dostaň, požiada o azyl, e, skrátka toto je nepostatné, pretože tá krajina je už bezpečná pre takéhoto žiadateľa. Čiže moja otázka, nemali by sme čo takto? Prečo najskôr chcete, aby sme sa vyjadrili k problému krajiny pôvodu, bezpečnej krajiny pôvodu, hoci e, to je úplne irrelevant, relevantné. A teraz žiadate o právny nástroj, ak to sa dobre vykladám, právny nástroj, ktorý by členským štátom umožnil, keďže Turecko je bezpečná tretia krajina, požiadať o prijatie všetkých, ktorí prichádzajú do členských krajín e, z Turecka a nemajú právo na azyl. Čiže môžete mi to prosím vysvetliť? Prepačte. Ja tomu nerozumiem, ako po nás niečo, čo nie je opodstatnené a teraz eh, toto žiadate od všetkých členských krajín. Ďakujem. Ďakujeme. Teraz pani Spinelli. Ďakujem, pán predseda. Ja mám na pána generálneho riaditeľa jednu otázku. Myslím, že čiastočne už o tom hovoril pán Dupre. Aj mňa by teda zaujímalo, ako to vy vnímate, ten zoznam bezpečných krajín. Konkrétne ma prekvapuje jedna vec. Povedali ste, ako je to s tými rokovaniami o readmisii, teda že sa dajú zrýchliť. A Súvisí to spoločným akčným plánom EU Turecko teda tá moja konkrétna otázka, to urýchlenie, ide to ruka v ruke so spomalením, pokiaľ ide o zbližovanie Turecka a EÚ v otázkach právneho štátu a dodržiavania základných práv. Len by som pripomenula jednu vec. Etnické čistky ku ktorým dochádza v Kurdistane zo strany Turecka, útok v Rošava v Syrii. Toto priviedlo nových utečencov, prinieslo. A poprosím vás teda o vyjadrenie sa k tomu, čo povedal turecký premiér v súvislosti s rokovaniami z EÚ, že sa dajú otvoriť dvere a že migranti sa dajú poslať balkánskou cestou do Európy a takto, krízu uvrhnúť, takto Európu uvrhnúť do krízy. Pardon. Hovorili ste o, o byrokratických problémoch. Ja si nemyslím, že jediná vec, ktorú komisia musí v súvislosti riešiť, sú byrokratické veci. Je potrebné mať aj ten politický zreteľ, držiavanie ľudských práv. Prosím, súhlasíte v tomto so mnou? Ďakujem pekne. A ešte posledný ročník a tým otváram zoznam. Pán Haláho. Ďakujem, pán predseda, ďakujem aj pánovi Rotemu. Povedali ste, že asi 40 eh, readmisných dohôd eh, sa naozaj naplní a dôjde k readmisii, ktoré tretie krajiny sú najproblematickejšie pokiaľ ide o či už relatívne alebo absolútne čísla. A sú niektoré členské štáty možno úspešnejšie v readmisii eh, z oči voči niektoré tretej krajine. Tretie krajiny často nechcú brať ľudí späť, ale je možno niečo, čo by mohli robiť lepšie členské štáty, aby sa implement- miera implementácie vylepšila. a aké sú, či už deklarované alebo reálne dôvody, prečo Pakistan odmieta implementovať readmisnú dohodu v niektorých prípadoch a prečo do Bosny a Hercegoviny nedochádza k návratom k Maced- do Macedónska alebo do Srbska napriek tomu, že bolo prijaté rozhodnutie o navrátení. Ďakujem. Teraz pán Diaz Demera, nech sa páči. Ďakujem pekne. Hm, ďakujem pekne pánovi Rötemu. Viacerí predrečníci spomínali Maroko. Včera sme sa v španielských médiách dozvedeli, a ja už som tu súvislosti aj telefonoval, sme sa dozvedeli o následovnom. Áno, utečenci a solidarita s nimi je v poriadku, ale tí falošní, tí podvodníci, tí ma trápia. Takže v španielských médiách sme sa dočítali o následovnom Marokánci, mla, Marok, marockí mladíci e, s peniazmi docestujú do Casablanky, tam nastúpia do lietadla smer Istanbul na to, aby sa dostali do Turecka víza nepotrebujú. Maročania, no keď už sú v Turecku, tak si kúpia falošný sírsky pás, falšovaný sírsky pás a potom sa vydajú na cestu, s tými teda peniaze na tieto účely použijú, aby sa dostali do severských krajín, konkrétne do Švédska. 10 tisíc Maročanov, spomínali tie médiá za posledné mesiace. Vie o tom komisia? Vedia o tom turecké orgány? Že k tomu dochádza teda takýto falošný utečenci, to by ma zaujímalo. Ešte pán Krkov, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Maroko, Istanbul táto letenka stojí 40 eur, len aby ste vedeli. Dve otázky. Počet readmisí žiadostí z Grécka to bolo 137 tisíc. A z týchto iba 13 tisíc sa realizovalo, bolo akceptovaných. Ja viem, že byrokracia je veľké bremeno, veľká prekážka, ale nemáte pocit, že je tu aj chýbajúca politická vôľa? Mám to od eh, MZV Grécka z apríla minulého roka. Takže nechýba náhodou na strane turecká politická vôľa, politická vôľa splniť eh, tieto readmisné požiadavky. Ak hej, tak eh, zvážili sme to v našich rozhodnutiach, v našich kontaktoch s Tureckom, aby sme túto nevôľu prekonali. A druhá otázka, viac než 800 tisíc ľudí prišlo do Grécka minulý rok. Tento rok e, Syríci, predstavujú menší podiel, ale takmer 600 tisíc to bude. Ak e, tých 40% budeme mať, alebo 50%, buďme optimisti, 300 tisíc ľudí by malo ostať v Grécku, v uzavretých táboroch iná možnosť nebude, lebo budú čakať na readmisiu do krajín, ktoré nevieme presvedčiť, e, aby e, tú readmisiu pridali, prijali. E, čiže takto ich vlastne natlačíme do rúk obchodníkom, pretože 300 tisíc osôb v táboroch, to je nemožné, to je nezvládnutelné bremeno. A ešte vieme nejako presvedčiť Pakistan a iné krajiny, aby akceptovali tie readmisie? Máme nejaký iný nástroj než eh, žobranie? Winberg. Ďakujeme. Pani Winberg. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za túto správu pána generálneho riaditeľa. Bolo veľmi zaujímavé vám načúvať tieto čísla som zobrala na vedomie s veľkým záujmom, hlavne pokiaľ ide o Grécko a Turecko. Začalo sa to už v roku 2002 a v roku 2015 sú možno čísla troška iné. Turecko má akceptovaných iba 13 500 v konečnom dôsledku to bolo tak či tak iba 2000. Veľmi často to súvisí s byrokraciou, ako ste povedali. Teda realita, ktorú vidím ja, je teda taká, ak idete z Turecka do Grécka, tak vlastne nechcete zostať v Grécku. Migranti to väčšinou nechcú, podľa možností rýchlo súcestovať cestovať ďalej, aby nemuseli požiadať o azyl v Grécku. Ja teda nechápem, ako mm, spôsobiť to, aby sa situácia riešila rýchlejšie, ako vôbec možno zvládnuť taký, také veľké množstvo žiadostí. No pokiaľ ide o readmisiu, treba dokázať, že niekto preš, prišiel cez Turecko ako možno dokázať, že títo ľudia prišli do Európskej únie cez Turecko. A keď sa to dá dokázať, tak e, možno sa mnohí e, rozhodnú pre inú trasu, nie cez Turecko. Utečenci potom volia iné cesty. Ja ďakujem vopred za vašu odpoveď. Kolega Radev, ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade sa chcem poďakovať pánovi Rutemu za informácie, ktoré nám poskytol aj o mojej krajine Bulharsku. Bulharsko susedí s Tureckom, preto je spolupráca s Tureckom mimoriadne dôležitá, pretože ide o bezpečnosť na hranici. A minulý týždeň Európska komisia uverejnila dodatočné odporúčania akčný plán. Turecko malo zvýšiť úsilie pri znižovaní prílivu utečencov. Bolo to v kontexte dokumentov, ktoré boli v médiách, podľa ktorých, ak Turecko sa rozhodne tak urobiť, tak um, zaplaví to Bul- Bulharsko a Grécko utečencami a teraz mám otázku, ako možno zaružiť, že Turecko nebude ohrozovať susedné krajiny tým veľkým prílivom migrantov. Európska únia im predsa dala 3 miliardy, aby redukovali príliv utečencov. Ďakujem. Pani Soraya Post. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som počúvala a uvažovala som o tom, čo som počula, uvažovala som o tom, čo všetko, čo sme všetko prijali, hovorili sme o rešpektovaní ľudských práv, Hovorili sme o základných právach a o Európskej únii. My sa veľmi usilujeme na to, aby sme zvládli situáciu, ale my e, sami chceme práva, ale nechceme priznať práva iným. My vieme, že Turecko sa mení na staré viac autoritatívny štát, kde sa práva menší nerešpektujú. Ja som bola často v Turecku a viem, ako vyzerajú štandardy. To isté platí aj pre západný Balkán, myslím na menšiny, na teda romskú menšinu, aj tam platí readmisia, teda pokiaľ ide o západný Balkán aký život ich tam očakáva, je pre nich zatvorený trh práce, ako majú vyživiť svoje rodiny, ako majú vychovávať deti. Sú to krajiny, kde by mohla fungovať readmisia? Ako o tom uvažujete v komisii? Európska únia chce zachovať svoju dôstojnosť ale predsa nie je dobré, ak ich zasiela späť do takýchto krajín. Ďakujem pekne, kolegyne a kolegovia. Čas pracuje proti nám. Nech sa páči, slovo má pán Rúte. Budem rýchlo odpovedať vaše otázky, tak prepáčte, ak ich budem zoskupovať, teda tieto vaše otázky. V prvom rade si myslím, že obe otázky ktoré položila pani Sípel a pani Holmajer. Pokiaľ ide o Maroko a Alžírsko, Viete, je to tak, že s Marokom sme rokovali, ale neboli sme úspešní od roku 2002. A s Alžírskom sme rokovania začali. Takže môj pocit je, že potrebujeme prehodnotenie našej situácie v prípade Maroka. Tá celá vec ktorá súvisí e, s, so štátnymi príslušníkmi tretích krajín v prípade Alžierska. Treba povedať, že tam nie je nátlak, pokiaľ ide o zapojenie sa do rokovania. Hovorím o Maroku. Pozriem sa teraz na kolegov, by som mu odpovedala. Áno, my si to uvedomujeme a ja som to načrtol aj v rozhovore s tureckými orgánmi. Je to trasa vedúca, eh, k, vedúca na Istanbul. No, viete, možno sú niektorí, ktorí už majú sírsky pas, ale máme tam aj mnoho Maročanov, ktorí prechádzajú touto trasou. Bolo to asi 10 tisíc v minulom roku, ktorí sa e, teda preukázali ako Maročania ale nechcem o tom pochybovať. Možno sú medzi nimi takí, ktorí skrývajú svoju príslušnosť. Máme teda screening, máme tie hotspoty, kde sa snažíme o to, aby prešli kontrolou dokumenty, aj teda by sa dala zistiť e, štátna príslušnosť. Čiže vyvíjame istý nátlak na Turecko, aby opätovne zaviedli víza, vízovú povinnosť s Marokom, ale momentálne teda bezúspešne, tak to musím formulovať. No a pokiaľ ide o tie všeobecné čísla, chcem povedať jasne 40 skutočných rozhodnutí o návrate sú členské krajiny, e, ktoré tieto rozhodnutia nepríjmajú o, teda o readmisii. Je veľa ľudí, e, ktorí prešli tou azylovou procedúrou, boli zamietnutí, no a potom už nie sú predmetom tohto rozhodnutia o readmisii. Vy ste hovorili mnohí z humanitárnych dôvodov, máme pravidla v smernici, ide tiež v tejto súvislosti o ochranu ľudských práv. No viete, je tu taká veľká frustrácia pokiaľ e, ide o národnosť, že viete, že ani tu nie je snaha pokúsiť sa o to. Ja som u niektorých predstaviteľov členských krajín počul, e, že tie čísla sa umelo udržiavajú ako pozitívne, takže tie rozhodnutia o návrate. Takže máme taký rozpačitý, chabý obraz Pani Sipel na to poukázala. Mnohí z vás opísali, viete, tie skutočné ťažkosti pri tej radmisnej procedúre. Dokážete, osoba má tú štátnu príslušnosť, musíte dokázať, že dokument, ktorý má, je tým správnym dokumentom. Ďalej musíte dokázať, že e, E, prišla z tej krajiny, ktorú označuje a nie je od nikiaľ, teda diel. Takže potrebujeme, e, teda máme niekedy úplne individuálne prípady, teda ľudia, ktorí boli stíhaní e, kvôli kriminálnym deliktom, kde sa krajina vyjadrila, že ich nechce, pretože to je nebezpečná osoba. My zase povieme, ale áno, to je váš štátny príslušník. Takže my sa snažíme o toto v týchto e, radmyslných výboroch. Úplne súhlasím s tým, že jedna z prvých vecí, ktorú musíme urobiť, je registrácia. Snažíme sa to robiť e, v hotspotoch. Ja myslím si, že dobre pokračujeme, keď sa, pozriete na tú poslednú správu. Pán Depre, vyčítať medzi riadkami v tejto e, správe je to oznámenie komisie spred niekoľkých dní. A my tam tvrdíme len toľko, že členské krajiny by sa mali pozrieť na možnosť tretich krajín. My sme neidentifikovali, neurčili sme v správe, že hovoríme o Turecku alebo že berieme do úvahy ženevský dohovor. Ale je to takisto isté posolstvo v tejto správe. Tretie krajiny, to znamená, viete to lepšie ako ja, môžete niekoho vrátiť aj bez toho, že by prešiel asilovým postupom je tam možnosť kratšieho konania, takže to sú tie dva rozdiely, e, pokiaľ ide o tie diskusie. Pokiaľ ide o určité tretie krajiny, nemôžeme rozhodovať na úrovni Európskej únie. Čiže rozhoduje každý konkrétny členský e, štát, Niekedy môžeme rozhodovať kolektívne na úrovni Európskej únie. Takže to je jeden z tých veľkých rozdielov. Úplne súhlasím s pani Spinelli a ja som už tiež povedal, že vo všetkých týchto readmisných postupoch musíme rešpektovať ľudské práva Takže to je tá základná podmienka pána Halaho. Áno, je jasné, že ste to tiež povedali, že niektoré členské krajiny sú v tomto ohľade lepšie a niektoré členské krajiny sú na tom lepšie v tom kontakte s tretími krajinami. V ostatných mesiacoch sme sa snažili združiť sa, teda členské krajiny, aby sme sa pozreli na to, prečo ste takí dobrí, pokiaľ ide o kontakt s krajinou X alebo Y. Takže to je, viete, taký proces učenia sa medzi členskými krajinami. Niekedy je to <laughs> preto, že tu sú tie staré koloniálne prepojenia, alebo preto, že je to konkrétny nátlakový prostriedok alebo vplyv, alebo jednoducho niektoré členský kraj, eh, niektorá členská krajina našla určitý trik, ako presvedčiť. Musíme brať do úvahy tieto prvky. Takže to je súčasť našej eh, readmisnej politiky. Rozprávali členské krajiny o svojich úspechoch, teda s nami. Tým sa dostávam k vašej otázke. 13 tisíc. E, dobre, tak môžeme hovoriť o týchto číslach. Nie, internet neklame, ale e, sú to tie skutočné stretnutia. Ja som mal tri stretnutia. No, dobre, v poriadku, porovnajme to. v princípe aby, aby ste mali predstavu Pakistan, čo môžeme spraviť špecificky v prípade Pakistanu. Na poslednom zasadaní výboru sme povedali, že pakistanské orgány by mali prísť do Aten, teda ich predstavitelia a komisia sa tam zúčastní pri identifikačnom procese, tak ako sa to robilo v Spojenom kráľovstve, aby sme zabezpečili, Viete, e, niekedy je pochybná identita a preto by sme chceli, aby pakistánske úrady spolupracovali s Grekmi, s Európskou komisiou, pán Radev. Viete, nechceme komentovať ohrozenia. Chcem vás ubezpečiť, že porovnávame každú tretiu krajinu vo výboroch, teda v tom zmysle, že sa pozeráme na to, čo sa deje na tvári miesta. Neviem teraz hovoriť, že či je to trend, ale mm, ja si myslím, že tie čísla poklesli, pokiaľ ide o príliv migrantov z Turecka do Grécka a Bulharska. Takže to je dnešný trend, nemali by sme to preceňovať. Ale musíme vidieť, kam sa ten trend zameriava. Pán predseda, dúfam, že som zodpovedal celý rad otázok, možno nie uspokojivým spôsobom, ale budeme hovoriť o systéme inteligentných hraníc, potom budeme hovoriť o reforme Dublinu, budeme sa musieť pozrieť na využitie IT, to je to, o čom hovorila pani Holmajer, Budeme sa musieť pozrieť na to, ako by sme mali zmodernizovať náš systém IT. Myslím si, že tam sú isté medzery či biele miesta, ktoré by sme mali vyriešiť. Dúfajme, že v najbližších týždňoch budeme môcť o tom diskutovať. Ďakujem pekne. Mnohí ste sa vyjadrili ku takým všeobecným obavám. Ďakujeme kolegom, ktorí vydržali až do konca. Chcem požiadať e, tlmočníkov, e, či ešte e, vydržia. No a chcem sa spýtať oboch kolegov, ktorí sú zodpovední za služobnú cestu do Fínska v rámci inteligentných hraníc. Dávam slovo šéfovi tejto služobnej, služobnej cesty. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať Katrin Kluga Chcem sa poďakovať eh, za prípravu tejto služobnej cesty. Táto cesta sa konala 25. 26. júna 2015. Bolo to veľmi eh, zaujímavé. Išlo hlavne o to, aby sme preverili e, to, ako funguje fínsky systém, pretože mali sme tam pilotný projekt e, v Helsinskom prístave a potom na hraničnom prechode s Ruskom. Konkrétne sme videli, ako vyzerá ten e, systém vstupu a výstupu je tu už spolupráca medzi e, rôznymi účastníkmi, funguje systém ruskej kontroly a e, treba povedať, že bolo našou snahou pozrieť sa na systém inteligentných hraníc. Hovorili sme s hraničnou hliadkou v prístave, hovorili sme so šéfom hraničnej hliadky. Bol to nezabudnutelný zážitok. Potom sme boli v Helsinskom prístave. Videli sme trajekt, ktorý prišiel zo San Petersburgu, čiže boli to cestujúci, ktorí prišli riadne s pásmi, preukázali sa vízami a no potom dobrovoľne sa podrobili tomuto systému, systému teda inteligentnej kontroly hraníc. Ešte ďalšia zaujímavá návšteva alebo prehliadka letiska, kde sme sa oboznámili s funkčnosťou poloautomatického systému. Bola to tak povediať pedagogická návšteva. Chcem sa srdečne poďakovať za dobrú spoluprácu. Ďakujem ešte raz, pán predseda. Ďakujeme. Ospravedlňujem sa, že to, že, že to je tak na konci nášho programu. Ďakujem veľmi pekne za prezentovanie tejto správy. Chce sa ešte niekto ujať slova k tejto správe. Ďakujeme pekne, pán Diasemer, a ďakujem všetkým kolegom, ktorí boli na tejto služobnej ceste. Chcem sa poďakovať všetkým, čo vydržali do konca. Máte ešte niečo? Ak nemáte, ďalšie stretnutie bude v Bruseli 29. februára a potom 26. februára bude vypočutie, ktorá sa týka rešpektovania ľudských práv, základných práv a právneho štátu. Ďakujem.